Dear colleagues, can I ask you to take your seats? We will... Kolegovia, môžem vás poprosiť, aby ste zaujali miesta a začneme z vypočuť. My pleasure as chair of the IMCO committee. Je mi cťou ako predsednička výboru IMCO privítať Suzy Goulart, kandidátku na komisárku a spolupredsedničkou pre výskum e, priemysel a energiu v ITRE e, bude spolu predsedať, pretože toto je spolu spoločné vypočutie. Zároveň by som chcela privítať zástupcov výborov Jury a Kult. To sú pridružené výbory, ako aj Tren a SEDES, ktorých sme prizvali na dnešné vypočutie. Takisto na úvod mm, by som rada povedala za IMKO. Áno, ďakujem. E, áno, samozrejme, e, pod našu kompetenciu spadá fungovanie jednotného trhu vrátanie opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie eventuálnych prekážok pri uplatňovaní jednotného trhu, fungovaní jednotného trhu na internete a mimo internetu, posilnenie záujmov spotrebiteľov, politika, legislatíva a vykonávanie pravidel na jednotnom trhu a práv spotrebiteľov. Preto výbor Náš výbor sa veľmi teší na dnešné vypočutie, aby sme lepšie pochopili prístup pani Gulár eh, k týmto oblastiam a dozvedieť sa, ako kandidátka na komisárku chce riešiť výzvy, ktoré prinášajú tieto oblasti. Chcela by som pripomenúť, že jednotný trh pre tovar a služby je na prospech spotrebiteľom aj podnikom za podmienok, že pravidlá sa rovnako presadzujú v celej Európskej únii. A preto je nutné naďalej posilňovať vnútorný trh vyhýbať sa jeho fragmentácii a umelému deleniu medzi novými digitálnymi trhmi a tradičnejšími trhmi, e, čím sa zabezpečí náležité a včasné uplatňovanie existujúcich pravidiel. Preto by som chcela upozorniť, že v tomto rámci e, servis, e, sektor služieb a všetky jeho aspekty a ich fungovanie E, je zásadne dôležitý pre Európsku úniu, pre jej hospodársky rast, konkurencieschopnosť, ako aj blaho občanov na dnešných globalizovaných trhoch. Preto je dôležité teraz zabezpečiť, aby naša EU legislatíva bola vhodná. Zodpovedala novým technológiám, ktoré prichádzajú v digitálnej dobe, aby sme požívali výhody a zároveň riešili výzvy technického pokroku a zároveň zabezpečili dôveru spotrebiteľov a rovnaké podmienky pre podniky. To všetko je dôležité pre vnútorný trh. Chcela by som vyjadriť preto nádej, že kandidátka na komisárku pochopí obavy IMKO ohľadom budúceho vývoja vnútorného trhu a ohľadom potrieb zamerať sa na jeho vhodné fungovanie tak, aby priniesol konkrétne prínosy podnikom, spotrebiteľom a zamestnancom. A teraz mi je potešením odovzdať slovo pani Valian z výboru ITRE. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani de Suter, dovolte by som všetkých privítala, všetkých poslancov ako výboru ITRE, tak a IMKO na toto vypočutie. Predovšetkým by som chcela privítať pani Gulár, eh, kandidátku na komisárku, ktorej portfólio spada do kompetencie našich výborov. Privítať rovnako aj všetkých ostatných, ktorí eh, nás sledujú tu alebo online, pretože toto stretnutie je vysielané na internete cez web streaming. Dovolte pripomínuť, že výbor ITRE má okrem iného v kompetencii veľkú časť portfólia, ktorú dostane pani Gulat. E, priemyselná politika, nové technológie, malé stredné podniky, vesmír, informačná spoločnosť, informačné technológie, komunikačné siete a služby. Toto vypočutie je preto veľmi dôležité pre členov výboru ITRE, pretože vidíme, e, že toto portfólio znamená skutočnú budúcnosť priemyselnej politiky Európe, jej konkurencieschopnosti a e, budúceho vývoja pre nové technológie. A preto netrpezlivo očakávame vaše názory, pani Gulár, e, v týchto otázkach. Poprosím vás všetkých, e, Chcela by som vám pripomenúť, ako bude prebiehať toto vypočutie. Najprv bude mať pani Gulár pre možnosť vystúpiť na maximálne 15 minút, potom bude prvé kolo otázok E, zástupcov politických skupín a potom, čiže budeme mať 7 a potom ďalších 18 otázok, ktoré boli prerozdelené medzi politické skupiny na základe e, danou systému. Potom pani Gulár bude mať príležitosť e, do 5 minút ešte e, zareagovať podľa. Čo sa týka otázov, ktorý, e, ktoré môžete použiť. Štruktúra otázok je takáto. Máte minútu na položenie otázky. Pani Gular má dve minúty na odpoveď a potom máte možnosť položiť doplňujúcu otázku maximálne do jednej minúty a na, to, na odpoveď má pani Gular takisto jednu minútu. Čiže na otázku alebo na osobu 5 minút. 1, 2, 1, 1, čo sa týka položenie otázky, zodpovedanie hlavnej a následné otázky. E, tá doplňujúca otázka sa musí týkať tej istej témy ako pôvodná otázka, takže poprosím vás príliš sa neodkláňajte od vašej témy, poviem to takto. A našou úlohou e, mojou a pani Desuter, je dodržiavať, e, dohľadať na to, aby ste dodržali čas. Takže poprosím vás efektívne, narabajte s časom pri kladení otázok e, či odpovedanie, aby sme nemuseli použiť tieto nástroje ako vypnutie mikrofónu či kladivko. Takže začíname teda s prvým kolom nášho vypočutia. E, úvodné vystúpenie pani Gulár na 15 minút. Nech sa páči, máte slovo. Vážené pani predsedničky, dámy a páni poslanci, poslankyne, aj všetci, čo nás počúvate zďaleka vďaka novým technológiám. Som e, veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás, pretože poznám túto miestnosť a poznám mnohých z vás. Moja ambícia na najbližších 5 rokov je dať mladým európskym generáciám E, vybrať si, ako chcú žiť. Zabezpečiť im ich suverenitu. V neistom svete zachovanie našich slobod, našej prosperity, našho sociálneho modelu závisí od našej kapacity zabezpečiť environmentálnu E, transformáciu a digitálnu transformáciu. To sú také dve hlavné priority, ktoré identifikovala aj pani predsednička van der Leyen. Je to veľmi ambiciozná e, cestná mapa, uvedomujem si to a naozaj Uh, sú tu zložité témy, ktoré mnohí z vás poznáte lepšie ako ja, takže som veľmi skromná. Ale to poslanie pre uh, celú komisiu, pre kolegov, ktorí už teraz ma podporovali, za čo im ďakujem. A uh, ja spravím všetko, čo je v mojich silách. Uh, Takže je tu 5 takých náročných tém požiadaviek. Prvá, tu pripomenula predsednička, lepšie využívať potenciál jednotného trhu. Ja viem, čo mi poviete, že to už sme počuli, že treba dobudovať vnútorný trh, ale je to nevyhnutná podmienka našej produktivity a pracovných miest. A povzbudzuje ma to, že počas rokovania o Brexite sme boli jednotní, keď sme obhajovali jednotný trh a to, čo sme spolu vybudovali. E, na jar Európska rada takisto vyzvala komisiu a parlament, aby na tejto ceste sa posunuli vpred, takže beriem tieto signály hlav štátu a vlád veľmi seriózne. Budem s vami spolupracovať, ak mi dovolíte, aby sme zabezpečili raz nášho hospodárstva, pretože tento trh veľkosti jedného kontinentu nás chráni pred neistotami, geopolitického charakteru. Konsenzus nebude vždy ľahký ja viem, že sú tu očakávania, ktoré sú často legitímne. na tých, ktorí chcú viac pravidel, aj tých, ktorí chcú menej pravidel. Viac pravidel dá väčšiu bezpečnosť, či už kybernetickú, potravinovú, ekologickú a menej pravidel dá väčší priestor podnikom na fungovanie. Ak sa chceme posunúť vpred, musíme seriózne pokračovať v diskusiách o službách, pretože to bolo veľmi obmedzené. Aj keď je tu polnohospodárstvo a priemysel a hranice medzi službami a produkciou tovarov e, sa pomaly stierajú. A a musíme reagovať na kritiku, musíme obhajovať vnútorný trh a preto musíme nájsť odvahu e, bojovať proti kritike, ktorá hovorí, že nemáme na to finančné prostriedky. E, pani predsednička hovorí, že chce spájať trhové hospodárstvo a sociálne aspekty. Je to dôležitá téma pre kolegium, zavedenie spravodlivej minimálnej mzdy E, spoločný základ dane pre právnické subjekty. To ma teší, pretože už veľmi dlho som bola tieňovou spravodajkou e, pre túto tému. Zdaňovanie nových technológií. Čo sa týka digitálnych služieb, tu sa pustíme do otázok práv zamestnancov na platformách. Ja budem zároveň pracovať aj pri e, realizácii uplatňovaní existujúcich pravidel a to objektívne budem stíhať E, porušovania podľa rozhodnutí súdneho dvora. Prepačte, je tu nejaký hluk. E, obávam sa, že tlmočníci, mimochodom im ďakujem za to, že pracujú, ale asi by potrebovali oni trošku kľudu, takže budeme pracovať na tom, čo e, rozhodne súdny dvor. Je tu pakt stability, budeme uplatňovať pravidlá s tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Druhá podmienka sú malá stredné podniky ak, eh, my, eh, ak chcem byť s nimi čo najpragmatickejšia. Keď hovoríme s zastupcami podnikov, tak mi hovoria, že nemáme stratégiu, eh, chcú financie, ktoré budú dostupné, kvalifikovanú pracovnú silu, menej byrokracie a, a možnosť uh, uh, platenia pohľadávok. Uh, to nie je nejaké také veľmi kvetné a uh, ale e, sú tu rôzne služby, napríklad Solvit, ktorý poskytuje každodennú službu. To treba ešte viac podčiarknúť a zhodnotiť. E, takisto účasť malých a stredných podnikov v obrannom priemysle, to je jedna z, poslania, z poslaní, ktoré som dostala. E, chceme zabezpečiť spoluprácu malých a stredných podnikov a veľkých skupín a zabezpečiť spoluprácu cezhraničnú a tak e, získať tie investície, alebo tie návratnosť investícií e, v tejto oblasti. Samozrejme, to spada do kompetencie členských štátov. Je potrebné lepšie vyžvať prostriedky, ktoré míňajú na bezpečnosť, tak aby e, armáda bola lepšie interoperabilná a aby sa menej míňali peniaze daňových poplatníkov. E, všetky synergie preskúmame medzi technológiami, e, Um, obrany a, občan- a civilného použitia, priest- vesmír a e, obrana. Tu je takisto výbor ITRE, to je pre vás zaujímavá téma, investície do dopravy o všeobecnosti a chceme zároveň aj spojiť to s mobilitou e, vojenskou. Tretia dôležitá téma je priemysel. E, priemysel je tvorivý, podáva dobré výkony, nemáme sa za čo hambiť, vytvára pracovné príležitosti v Európe, ale zároveň náš priemysel sa bude musieť hlboko transformovať. E, jednak obehové hospodárstvo, to je také trošku abstraktné slovo, ale o čo tu ide? O to, keď vidíte to množstvo obalov, zahadzovanie plastov, odpad, ktoré nevyužíme, e, vyhadzovanie potravín. E, to sa hambite nie len vy, ale aj ja. A Musíme teda zabezpečiť ekologickejšiu výrobu, ekonomické využívanie zdrojov, suroviny, prvotné suroviny, dovážané suroviny a chrániť biodiverzitu. Ja si uvedomujem a opakujem veľmi uh, um, skromne pred vami, že tie ciele, ktoré chceme dosiahnuť, eh, uhlíková neutralita do roku 2050, nulové znečisťovanie ovzdušia, to sú ciele naozaj veľmi, veľmi ambiciozne ale nie preto, že to mám vo svojej náplni práce, ale preto, že planeta už je unavená a nezvláda to, pretože mladí ľudia sa do toho púšťajú a chcú, aby sme niečo spravili, ale musíme viac inovovať a musíme dobehnúť to naše zaostávanie v technológiách zelené, ekologické, autonómne vozidlá, prepojené e, veci, e, batérie a tak ďalej. To sú konkrétne veci, E, mobilita, e, diagnostická technika, nový spôsob výroby energie. Ide o to, aby sme fungovali v celom reťazci. Inými slovami, ako e, zabezpečiť, aby sme všetci pracovali smerom k jednému cieľu. Ak sa nám to nepodarí, tak budeme závislieť od zvyšku sveta. E, budeme jednoducho otrokmi technológie, čo nie, nie je udržateľné. Musíme investovať spoločne. E, najlepších podnikov chceme, aby mladí ostali tu, aby nešli do zahraničia. A musíme mať aj super počítače, musíme mať Galileo, Kopernikus, EGNOS, tieto metódy, ktoré priniesli dobré výsledky, musíme opakovať na iných miestach. E, sú to dôležité projekty Európskeho spoločného záujmu, takto sa to volá. A musíme to vytvoriť spolu s podnikmi. Je to dôležité, nie aby sa to rozhodovalo v nejakých kanceláriách v Bruseli, ale musíme posilniť vnútorný trh aj na vnútornej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni. A teraz prejdem do angličtiny. A preto štvrtou požiadavkou je externý prvok vnútorného trhu. Ten musíme takisto posilniť. Ak chceme sa chrániť, E, niektorí obhajujú, aby sme sa vzdali otvorenosti. To však nie je riešenie. Európa bola tvarovaná hnutím, e, pohybom ľudí, predmetov a myšlienok. Čiže ak sa zatvoríme, nebude to dobre ani pre nás, ani pre vonkajší svet. Na druhej strane musíme tvrdo pracovať na to, aby globálny obchodný styk bol korektnejší. Musí, tu je rozdiel medzi ochranou a, a ochranárstvom musíme byť otvorení, ale nie bezmocní. Musíme posilniť naše nástroje, aby sme bojovali proti nekalej hospodárskej súťaži. Viem, že Phil Hogan vám nedávno povedal, čo si on o tom myslí. Požadovať reciprocitu vo verejnom obstarávaní, lepšie monitorovanie zahraničných investícií, e, konkrétne keď sú zacelené na naše technológie, plne využívanie obranných nástrojov obchodného styku. Navyše, čo sa týka technológií budúcnosti, ako umelá inteligencia alebo 5G napríklad, Euró Európska únia môže stanoviť globálne pravidla. Spravili sme to pre, v rámci nariadenia, Európskeho nariadenia o ochrane údajov, podporil tento parlament. Presne to isté by sme sa mali pokúsiť zopakovať. A teraz prejdem do Nemčiny. Moja piata priorita lepšia ochrana Európanov pri týchto zmenách. Výhody inovatívnych služieb sa zrealizujú len v súlade s našimi hodnotami. Spoločne s pani Vestager budeme za prvých 100 dní nášho mandátu pracovať na témach, ktoré súvisia s umelou inteligenciou. Budeme sa zaoberať tým, aby nový zákon o, k digitálnym službám, ktorý vlastne nahradí smernicu z pred 20 rokov, pokiaľ ide o elektronický e, obchod. Cieľ je vytvoriť spoločný rámec e, pravidiel. Budeme sa zaobrať platformami, e, nediskrimináciou menšín a tiež ochrana detí je témou. Musíme e, obhajovať naše slobody. Slobodu umeleckú, tvorivú, slobodu tlače. Spôsob, akým sa zaoberáme, ako zachádzame, zaobchádzame s informáciami, je dôležitá sloboda a bezpečie. To všetko nie je jednoduché. Ja si naozaj s vami spoločne vymedzím čas na to, ak budete chcieť, spolupracovať na tom, aby sme tieto otázky dobre, dobre pochopili. Čím via, e, viac budeme digitalizovať, o to dôležitejšia bude aj kybernetická bezpečnosť. Budeme musieť intenzívne e, pracovať a vytvoriť e, spoločnú kybernetickú jednotku, aby sme spoločne a solidárne spolupracovali a pomohli, pomáhali si. Čím viac však bude viac napredovať táto digitalizácia, tým dôležitejšie je aj vzdelávanie ľudí. Našim cieľom musí byť vytvoriť prístup k internetu taký, aby tu bolo dobré vzdelanie v digitálnych nástrojoch. Takisto pre ženy. Pretože príliš málo do, sa do digitálneho sveta zapájajú ženy Komisia e, bude iniciatívna, pokiaľ ide o aktičný plán a národné stratégie k digitalizácii. Keď som bola činná v tomto parlamente, mala som to šťastie e, byť v skupine e, pre boj proti chudobe. Mali sme stretnutia s ľuďmi, ktorí osobne zažili chudobu. Ak ma podporíte, tak ako komisárka, budem e, spolupracovať s všetkými e, vrstvami spoločnosti, práve s tými, ktorí sa momentálne cítia e, opustení, respektíve v úzadí. Budeme sa snažiť tvoriť dynamický, solidárny sektor, ekonomiku sociálnu a solidárnu a budem sa snažiť za tých 5 rokov merať náš úspech tým, že sa staráme o tých najslabších, aby e, mohli spolu e, participovať na, tom, na tých zmenách. Táto suverénna, konkurencieschopná Európa, solidárna Európa, tomu verujem celý svoj život. Moja európska angažovanosť je naozaj hlboká. Za to vďačím e, mojej rodine, mojim rodičom, ktorí už nežijú, mojemu vzdelaniu a, a voči ním sa cítim, vďaka ním sa cítim hlboko francúzsko, hlboko európankou. Nie je tu rozpor. Po 30 rokov som pracovala pre európske veci v diplomácii aj v komisii s pánom Prodym v Európskom parlamente. E, realizovala som výskum, napísala som viacero kníh a takisto som sa angažovala občiansky v rámci Európskeho hnutia po 4 rokov a teda, e, v rôznych medzinárodných štruktúrách. Moja e, činnosť pre inštitút Bergruen, k tomu boli určité otázniky. Tu som pracovala v dvoch oblastiach. Na jednej strane, e, pokiaľ išlo o úvahy a štúdium k e, štúdiu e, témam, ako je riadenie alebo boj proti eurofóbnym hnutiam. Dámy a páni poslanci, všetci tí, ktorí nás počúvate, EÚ absolvovala 10 ročie ekonomických a sociálnych kríz. Ja som to zažíval aj vo výbore EKON Posilňovali sme financovanie. Bola tu migračná kríza, ehm, ktorá vytvorila určitú priepas medzi severom, juhom, východom, západom a táto ehm, komisia sa chce pozerať smerom dopredu, do budúcnosti a chce, aby Európania robili veci spoločne. Nie odkiaľ pochádzajú, ale kam smerujeme. Budem pracovať s vami, s kolegami z komisie, tiež s výborom regionov, s ECOSOCom, so všetkými ehm, zložkami spoločnosti, odbormi, spotrebiteľskými organizáciami a, spoloč- a ako bývalá poslankyňa a koordinátorka, sú tu určite koordinátori, pripisujem e, význam a hlavne e, úzkej spolupráci e, medzi komisiou, ktorá iniciuje, a parlamentom, ktorý je jednou z tých dvoch ramien legislatívy ak mi e, zveríte dôveru, budem s vami úzko spolupracovať pri každej etape legislatívneho postupu a pri všetkých iniciatívach, ktoré by ste chceli realizovať, budem vám načúvať. Neviem, či celé zvyšok kolegia verím, že toto vypočutie bude viesť k dobrým vzťahom, vzájomnému rešpektu a načúvaniu a teším sa a rada zodpoviem na e, vaše otázky. Ďakujem vám, dámy a páni. much, Ďakujeme vám za vašu prezentáciu, pani Gula. A teraz prvé kolo otázok predstavitelia politických skupín. Prvým, ktorý položí otázku, to je pán François Xavier Bellamy za EPP. Dobrý deň. Tie výzby, ktoré sú pred priemyslom, obchodom a obranou v Európe, na to treba silnú e, stratégiu, k tomu sa ešte vrátime, ale aj dôveru Ministerka obrany, e, ste sa rozhodli pre demisiu kvôli e, súdnemu e, vyšetrovaniu, pokiaľ ide o váš mandát v Európskom parlamente. Rozhodli ste sa, že chcete nastoliť dôveru a tu treba preklenúť osobné úvej. A ľudia, ktorí slúžia na ministerstve, by sa nemali zapájať do polemik, kam ne vlastne nepatria. Vy si želáte aplikovať elementárne požiadavky na mnohé členské krajiny už znali ste tento fakt, pretože ste nedávno nadobudli výraznú sumu. A prebieha stále súdne vyšetrovanie. Nie sme tu na to samozrejme, aby sme vás súdili, ale s kolegami EPP by sme e, vám pripomenuli vaše vlastné slova. Ako pochopiť, čo vás oddialilo od vlády vo, Francúzsku? E, umožňuje vykonávať e, rigorózne funkcie v Európskej komisii. Pokiaľ ide o našich európskych partnerov, ako, aplikovať tie pravidlá tu, to rovnako ako v národnej politike. Pani Gulár, nech sa páči. Ďakujem vám. Teším sa, za, že mi kladiete túto otázku. Pokiaľ ide o prezumciu neviny, to je základná sloboda, ktorá je v charte e, základných práv únie a takisto vo francúzskej ústave. Ale pre tých, ktorí nie sú francúzi, to chcem vysvetliť. Dúfam, že vám nevadí, že hovoríme francúzsky. Vo Francúzsku od 90. rokov máme pravidlo, že všetci ministri od chvíli, kedy ich e, vlastne preverujú, by mali, keď sú obvinení, mali by e, podať demisiu, pokiaľ ide o e, vyšetrovanie spojené s mojou stranou a činnosťou v parlamente. Nebola som preverovaná, ale odhadovala som z určitých dôvodov, teda z toho dôvodu, že mám zodpovednosť Mali sme stav núdze, pokiaľ ide o teroristické útoky a jednotky, ktoré bojovali v Mali, pokiaľ ide o bezpečnosť Francúzska. Ja som uvážila v rámci môjho svedomia, že nemôžem e, riskovať pre ozbrojené zložky vo Francúzsku toto riziko. Dnes je situácia úplne iná. Nie som, prvá vec je, že ma, ma nevyšetrujú v európskych inštitúciách, Takéto použi- e, takýto postup neexistuje, neexistuje. Národné texty na európskej úrovni, ale doteraz e, e, to funguje opačným smerom a ja by som vám chcela povedať len jednu vec. Tento princíp integrity je pre mňa veľmi dôležitý, ale, ale ja som urobila krok späť a uznala som pán veľmi... Nemám žiadny pocit viny, keď generálny tajomník tohto parlamentu realizoval vyšetrovanie a zistil, že môj asistent tu pracoval viac ako 5 rokov položil mi otázky. To nie, ani, nie sú financie, ktoré som dostávala, ja boli problémy, pokiaľ v momente e, odchodu treba lepšie upresniť, prezentovať tie skutočnosti. Francúzske právo a predovšetkým vás všetkých žiadam, aby ste e, rešpektovali princíp prezumcie nevení. Následná otázka, pán Belami. Ďakujem. Prezumcia neviny samozrejme je základný princíp preto som vám nepodkladol túto otázku, ale čo bolo pre mňa rozhodujúce, vy ste to práve počiarky riziko, ktoré by ste vlastne urobili pre administratívu vašeho ministerstva, keď ste boli v súdnom e, vyšetrovaní. Nikdy pri e, demisii ste e, o tom nehovorili ani o tomto pravidle, ktoré sa aplikujú v francúzskej politike. Naopak avizovali ste že vy sama ste chceli vykonávať štandardy, ktoré sa používajú v európskych e, krajinách s, veľk- s väčšou silou než možno vo Francúzsku, pretože ste, e, máte príklon k týmto európskym hodnotám. Ale my tu hovoríme o e, princípe veľmi rozhodujúcom pre budúcnosť Európy. Ale ak nemáme túto zodpovednosť, mali by ste mať silnú stratégiu, ktorá Európe umožní presadzovať ekonomickú a priemyselnú vitalitu? Ako by ste mohli zabezpečiť, že to, čo je pre, rizikom pre ministerstvo obrany vo Francúzsku, pričom stále prebieha vyšetrovanie a, a v rámci OLAFu, ako si viete predstaviť, že ste nezávisle, nemôžem samozrejme hovoriť o prezumcii viny, že nepodstúpite toto riziko a že budete môcť kľudne a, e, dôveryhodne e, vykonávať vašu funkciu v rámci komisie. Ďakujem. Pán Bellamy, e, som naozaj presvedčená, pretože, ako som vám povedala, nemôžem predbiehať výsledok procedúry. E, spomenuli ste OLAF, keď je tu nejaká procedúra. Budem respektovať, či tu bude súdne rozhodnutie. A to, čo ja žiadam od kolegov a od vás samotných, v rámci toho, že vám sig- signalizujem, že v rámci Júry sa e, skonštatovalo, že nie je tu konflikt záujmu a to je nový aspekt v rámci procedúry cítim sa eh, uvoľnene. Eh, nechcem povedať, že by som bola mať nejaké, nejaké nerešpekt k európskym eh, inštitúciám, ale že je to tu jednoducho inej povahy. Naopak, mimochodom, pán veľmi boli v tlači sú mnohé texty, ale my sme evokovali túto otázku s prezidentom republiky a to využite vo Francúzsku. Takže v danom momente som prijala rozhodnutie a dnes som tu pred vami e, vy, e, a žiadam, alebo os, žiadam vás o vašu dôveru. Ďalšou rečničkou je pani Šaldemus e, za SAD. Ďakujem a vítajte v parlamente, pani Gulár. Musím sa ospravedlniť, ale musím pokračovať ako predrečník nie ide o francúzsku otázku, ale boli ste tu pred 5 rokmi v tomto parlamente, boli ste tu pri vypočutiach a hovorili ste o pánu Moskoviči, že ste, podľa vás je veľmi dôležité, že nemôžno jednoducho spochybňovať správanie o osobnosť ľudia. A vy ste si mysleli, že on je spochybniteľný. Nemyslíte si, že vy ste teraz v tejto situácii? Máte tu prípad e, s Olafom, prebiehajúci prípad vo Francúzsku. E, zaplatili ste 45 tisíc eur. E, nemyslíte si, že to dôležité e, pýtať sa, či e, e, vy nie ste spochybniteľná vzhľadom na to, čo ste sama povedali voči Moskovicemu pred pár rokovmi. pani Gulár. Ďakujem. Rešpektujem prácu, ktorú robíte. Ja som ju takisto robili. A to je cieľ tohto vypočutia. Dobrovoľne samozrejme odpovedám na, ochotne na vaše otázky. Keď tu bola otázka Moskoviči, netreba to dnes diskutovať. Otázka bola spojená so spôsobom, ako sa spravovali verejné, verejné financie bez osobného záujmu. To, čo sa vtedy udialo, že boli sme v situácii e, krízy eurozóny, straty dôvery, pretože v určitých krajinách sa viac či menej e, rešpektoval pakt stability. Iná situácia. A pokiaľ ide o otázku čiastok, ktoré som musela zaplatiť Európskemu parlamentu. Európsky parlament, vaša inštitúcia, e, urobil podrobný prieskum administratívny či miestny asistent, ktorý pre mňa pracoval, naozaj pracoval. Odpoveď bola áno, áno, 5 rokov pracoval čo sa spochodbino bola skutočnosť, a to sa dosť často stáva zamestnancom, e, ak nás počúvajú e, Francúzi, ktorí majú malé a stredné podniky, možno im to čo si pripomína, keď máte zamestnanca, ktorý pracoval, chcete ukončiť pracovný zväzok, nechcete ho trestať, nechcete ho, mu dať výpoveď, e, problém pre neho odísť a nájsť prácu. Problémy pribúdajú a trošku to, sa to naťahuje, bola to len vlastne e, otázka spravovania ľudských zdrojov. Ak sa pozriete na, e, oslovíte sekretariát e, vašeho parlamentu, nie je to otázka súdna, administratívna, otázka narábania s ľudskými zdrojami. Ja som, ja som nedostala tieto čiastky. Ak máte zamestnancov, či už ste v rámci tribunálov pre výpoveď, vy ste zodpovední. Jednoducho bude tu jednoducho spôsob, akým sa rieši vlastne otázka štatútu miestnych asistentov. Ďakujeme. Pani Šaldemoze, asi som mala hovoriť dánsky. Pozrime sa na pani van der Leyen. Povedala v svojom programovom vyhlásení, že by sme nemali mať pochybnosti o správaní či integrite 45 tisíc je veľa peňazí. Ja som tu bola 14 rokov, ja som nemala potrebu e, platiť 45 tisíc, takže podľa mňa stojí za to spýtať sa. Nemyslíte si, že je to dôležité, aby komisár Európskej únie bol čistý a ľudia nemôžu spochybňovať jednoducho, či, či majú integritu alebo nie? Nemyslíte si, že je toto dôležité? Pani Gulár, som čistá. Rešpektovala som rozhodnutie sekretariátu generálneho tajomníka generálneho tajomníka tohto parlamentu. A čiastka, čomu zodpovedá? Jednoducho sú to e, platy a e, sociálne odvody niekoľko mesiacov. Nepôjdeme teraz do podrobností, ale uistujem vám, že ak sa pozriete, a ja sa veľmi teším, že zamestnanci v Európe prispievajú e, sociálnymi dávkami. Jednoducho som rešpektovala rozhodnutie generálneho tajomníka, ktorý veľmi e, striktne e, vykladal rozhodnutie súdneho dvoru a keďže nemáte e, dostatok dôkazov, môžu od vás žiadať platby. Môžete si to overiť v generálnom sekretariáte. Nie je to penalizácia, nemá to charakter trestu alebo trestoprávneho postihu. Teraz... Ďakujem, teraz má slovo pani Dita Charanzová za Renew. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Milá Silvi, ako mnohí tu prítomní, aj ja ťa poznám, poznám tvoju úžasnú prácu a aj tvoju angažovanosť v rámci európskeho projektu. Som presvedčená, že máš patričné vedomosti a zručnosti na výkon svojej funkcie. Dnes by som od teba rada počula, či máš odvahu. Odvahu obhajovať vnútorný trh a slobodu vnútorného toho trhu. A vo svojom programovom vyhlásení spomínaš e, oblasť digitálnej, digitálnych technológií ako jednu z priorit. A Nedávno tiež odoznelo, že tieto služby, digitálne služby sú ozaj významnou prioritou a súhlasím v tomto s tebou a doplnil by som, že bez služieb, digitálnych služieb, vnútorný trh nikdy nebude kompletný. A pokiaľ ide o jednotný trh, pán Falkenstein a Parnier sa k tomu tiež vyjadrili, obaja boli, mali odvahu a bojovať za záujmy EÚ aj doma, aj v zahraničí. Moja otázka teda je, budeš mať tiež túto odvahu vykonávať takto svoju prácu a, a budeš naozaj efektívne pracovať v tomto zmysle? o odpoveď. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďakujeme za to, že ste pripomenuli moju prácu. Myslím si, že tí, čo boli v tomto parlamente, vedia, že som odviedla viacero bojov, rovnosť mužov a žien, bankovú úniu, reformu paktu stability, ale nie som taká arogantná. Nemyslím si, že tu ide iba o odvahu e, komisárov. Je to kolektívna práca, preto som hovorila o Európskej rade. Aj členské štáty musia súhlasiť. Je dôležité, aby služby, polnohospodárstvo, všetky odvetvia, všetci boli presvedčení o tom, že Európa je výhodou, prínosom a že stojí za to robiť ústupky. Takže úplne s vami súhlasím, že tu je potenciál rastu, aj teda rastu tvorby pracovných príležitostí, ktoré súvisia so zlepšením e, spoločnosti služieb v minulosti boli určité pokusy, ktoré e, dopracovali k inému výsledku, ako sme chceli. Práve naopak, e, sú tu veľké obavy, samozrejme to chápem, ale preto musíme znovu nájsť konsenzus, aby sme napravili situáciu my to je v mojej náplni práce, sa znovu pustíme do nového aktu o digitálnych službách, pustíme sa do otázky kolaboratívneho hospodárstva budeme viac sa zamerávať na enforcement, presadzovanie, dodržiavanie správ. Pokúsime sa, samozrejme nemôžeme e, všetko riešiť, ale e, myslím si, že predovšetky musíme spolupracovať, teda ak e, mi dovolíte spolupracovať s vami, meniť názory ľudí. Niektorí ľudia budú proti krajinám strednej a východnej Európy, niektorí ľudia budú proti Francúzsku. My máme inú kultúru, máme iné hodnoty, ktoré sú pre nás dôležitejšie ako pre iných o tom treba hovoriť. Myslím si, že to si vyžaduje odvahu alebo energiu, ako to chcete nazvať, ale určite sa budem za tieto veci byť. Ďakujem pekne. Následná otázka. Vrátim sa ku e, zákone o digitálnych službách. V podstate sme len na začiatku tejto diskusie a som si istá, že parlament sa k tomu bude tiež vyjadrovať. Ale moja základná, alebo všeobecná otázka na teba bude. Zamýšľaš sa nad tým, že posilní sa týmto zákonom kvalita digitálnych služieb v Európe a nevytvoria sa vďaka tomuto nové bariéry v Európe? Odpoveď, prosím. Le marché, je crois que c'est pour ça qu'on... Myslím si, že trh, preto sme ho spolu dobre obhajovali v rokovaniach o Brexite. To sú vlastne štyri slobody. Chcem na tom trvať. Štyri slobody, chcem to zdôrazniť a možno aj to musíme hovoriť viac občanom, aby videli vy prínosy, aby ste to pochopili. Áno, je to sloboda, áno, máte pravdu, musíme sa, bojovali sme za to, aby sme mohli pracovať inde, cestovať, študovať, e, presťahovať sa do inej krajiny, vymieňať e, produkty. Áno, to je sloboda. Sloboda cez internet, navyše, ak nedohliadneme nad tým, že by sme to zorganizovali sami, tak je tu risk E, sa vystavujeme riziku, že sú tu e, veľkí globálni hráči, ktoré majú data, e, ktorí nám to ukradnú. Čiže Áno, sú tu tieto slobody, musia mať nové inovatívne startupy, ľahko uľahčiť im život, pretože malé stredné podniky sú často mladí ľudia a potom sa musíme vyhnúť fragmentácii uplatňovania pravidel. My na Európskej komisii nezavádzame prekážky, Niekedy národná legislatíva zavádza prekážky, e, niekedy z dôvodov, ktorým rozumieme, niekedy tomu rozumieme menej. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Koleja za zelených. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážená pani dezignovaná komisárka. Tu som. Aj napriek 250 tisícom ľuďom len v Nemecku, ktorí demonstrovali a podpisovali petície, e, pokiaľ ide o online E, teda o poskytovateľov služieb online, komisia aj teraz plánuje zvýšiť príslušné aspekty zodpovednosti v rámci digitálnych služieb. Okrem toho sa hovorí o zákone, ktorý sa týka nenávistných prejavov na in internete a hovorí sa v tejto súvislosti o mimovládkach e, v Európe. A Hovorí sa tiež o tom, že vaša národná vnútroštátna pozícia tiež môže mať dopad na otázky krajiny pôvodu. Okrem toho, zákonodárcovia tiež e, poukazujú na veľké firmy v súvislosti e, s nenávistnými prejavmi a hovorí sa tiež o tom, že sa vytvárajú algoritmy za účelom zisku. Eh, ako mm, chcete riešiť koreň tohto problému, aj eh, otázku reklám. Ďakujem pekne, pán poslanec. Je to veľmi citlivá otázka, pretože to je otázka, ktorá sa dotýka slobody. Európa je jediným svetovým hospodárstvom, jedinou spoločnosťou, kde máme reglementačný rámec, ktorý zaručuje neutralitu internetu a táto neutralita tu nespochybňujú žiadne projekty komisie aktualizácia, ktorá sa teraz robí s Európskym regulačným orgánom elektronickej komunikácii, má dohliadnúť na to, aby sa to dobre zimplementovalo. Ale smernica e-commerce v podstate na tom sa staví obmedzená zodpovednosť pred 20 rokov. Myslím si, že ste veľmi aktívni v tomto sektore a viete, že 20 rokov to je úplne iný svet už. Takže veľmi dôležité, aby sme nespochybňovali princíp zodpovednosť, aby sme nerobili radikálne zmeny, ale predsa len, aby sme si dovolili, a predsa to bude v rámci diskusia a spoločnom procesu, aby sme sa pozreli na detaily, e, čo si zaslúži e, táto téma. Potom tie nenávistné prejavy, ja nie som e, Európska komisia, ja nechcem tu prinášať francúzske právo a presadzovať ho na iné štáty, to vôbec tak si nepredstavuje moje fungovanie. Ale myslím si, že všetci sa mus- čelíme reálnemu problému. Viete, že na internete sú ľudia, ktorí vyzývajú k nenávisti, ktorí E, vyzývajú k e, teroristickým útokom, e, stigmatizujú náboženské skupiny, diskriminujú a niekedy to má veľké dôsledky. Takže všetky otázky slobody verejného prejavu, tu treba nájsť rovnováhu. A tá rovnováha to je politická voľba. Politická voľba v demokracii znamená politická voľba parlamentu. A v podstate sú tu akoby dve kam, komory. Vy ste vy, ktorí zastupujete občanov a potom rada. A všetky rozhodnutia sa robia voľbou. Bola som spravodajkyňou a viem, že komisia navrhne text, ale vy ho meníte potom. To je na tomto zaujímavé. Takže opäť stojím tu pred vami nearogantne, pretože nemám odpoveď, nemám jedinú odpoveď a ak nejakú nájdeme, zadefinujeme spolu, ak s tým budete súhlasiť. Ďakujem. Ďalším rečníkom, pardon. A ešte bude nadvezujúca otázka, nech sa páči. Pán Kole, ďakujem. Mám nadvezujúcu otázku. Ide o tému, ktorá bola diskutovaná hneď na začiatku. Je to dôležité pre našu politickú skupinu. Podľa francúzskej tlače ste za, zaplatili e, teda ako Európa, poslankyňa viac než 10 tisíc e, aj v rámci Eh, inštitútu, ktorý sa venoval proeurópskym otázkam ako think tank. A potom ste sa venovali európskym politikám. A toto je iná otázka, hovorí pani predsedajúca. Čiže pokračuje pán poslanec. Či tu bol konflikt eh, s vašim poslaním ako europoslankyňou? Teda môžete nám vysvetliť, ako zladíte, alebo ako ste zladili tieto svoje záväzky. Aj ohľadom na to, že budete komisárka. Toto ale bola otázka, ktorá nebola následná, ale nech sa páči. Chcete odpovedať? Áno, som za slobodu na internete aj v tejto miestnosti, teda odpoviem. Ja sama som spomenula, ja sama som spomenula vo svojom úvodnom vystúpení túto spoluprácu bol to think tank, s ktorým som spolupracovala. Boli to proeurópsky orientované osoby, s ktorými som spolupracovala Európania predovšetkým. Všetko som deklarovala, všetko bolo zákonné. To znamená, že parlament umožňoval v čase, keď som bola v parlamente, pokiaľ viem, tak to je stále ešte takto, vykonávať aj profesionálnu aktivitu e, podstate poslanec si môže rozhodnúť, či je to vhodné alebo nie, ale čo sa týka právneho štátu, môžeme to spochybniť, áno, ale nemôžeme jednoducho len tak spochybniť niekoho za to, že niekto pracoval na niečom. Pracovala som na presadzovaní európskej integrácii. E, bola som na, v máji 2013 na zasadnutí na tému zamestnanie mladých a ja som bola Sven Gil, ktorý bol so mnou v, vo výbore, si spomínate, že ministri severu a juhu nevedeli, čo, ako sa dohodnúť na zamestnaní mladých. Ja som chcela presadzovať tie isté ambície, ale inou cestou, takýmto spôsobom. Teraz má slovo pani vyržený Žaron za skupinu ID. Ďakujem pekne, priznám sa, že som trošku prekvapená, že vás tu vidím, pretože ste, sa, ste museli vystúpiť z Macronovej vlády kvôli trestnému stíhaniu. Je tu Olaf, ktorý hovorí o tom, že ste boli jedinou členkou. E, takže v podstate nie ste hodná toho, aby ste vládli vo Francúzsku a a priori chcete byť komisárkou v Bruseli. Kto zama, zarába 13 tisíc mesačne za zo pár telefonátov? uh, think tank americký, ktorý nie je registrovaný v parlamente, z toho ste financovali, boli ste platené 13 tisíc eur, keď ste boli europoslankyňou. Uh, Tu je 13 stránkový doklad o tom, že ste zarábali každý mesiac 13 tisíc. Áno, napísali ste správu, bola to aj Svetová finančná organizácia. Je to e, veľmi nebezpečné, všetko sa tu chce zmiesť, nerešpektuje sa európska identita. To ste napísali. E, pani, aké služby ste poskytli alebo poskytujete, e, v, v, keď ste po pri e, Mm, tom, ako ste boli poslankyňou, pracovali pre túto americkú spoločnosť. Madame la députée. Vážená pani poslankyňa, ja už som o tejto otázke hovorila dobrovoľne a rada zodpoviem že nemôžeme jednoducho ľudí podozrievať len tak bez e, dôkazov. Pracovala som pre Think Tank, v rámci neho sme e, organizovali skupiny, stretnutia, diskusie, zamýšľali sme sa, je to tvrdá práca, ľudia, s ktorými som robila, potvrdia. Možno tie ciele, pre ktoré som robila, sa vám nepačia. Áno, je to demokracia, máte úplne právo nesúhlasiť s mojou víziou e, svetovlády, e, nemusíte sa zúčastňovať takýchto vecí, ale opakujem, v roku 2013 sme boli vo veľmi napetej krízovej situácii. Všetky prostriedky mi pripadali dobré a potrebné, preto by sa ľudia zblížili. Môžete mať koncepciu spoločnosti, v ktorej poviete zhruba, dobre, tí, skrom, tí, čo sú v chudobní, tí, čo sa majú zle, nemusia spolu diskutovať. Ja si myslím práve opačné, že musíme sa spojiť s bývalými štátmi, e, bývalými šéfmi vlád, Montigi, Verhofstadt, s intelektuálmi Antony Giddens e, a ďalšími. Ak sa budem s nimi rozprávať, tak môžeme posunúť tie myšlenkové úvahy vpred. To bol môj názor. Um, viem si predstaviť, že keby... Nikdy ma nenapadlo, že to bude robiť taký problém raz. Áno, ja si uvedomujem, že sa jedná o veľké sumy, ale zároveň sú to sumy, ktoré zodpovedajú podmienok, ktoré sú bežné pre takéto konzultácie na medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na moje skúsenosti, bola som predsedničkou asociácií, organizovala som dôležité demonstrácie, fungujem, e, e, vystúpenia, e, fun, pracujem v štyroch jazykoch. To si zaslúži od, odmenu. Myslím si, že slobodu podnikať by mala byť obhajovaná, tak ako by mal byť obhajovaný princíp prezumcie neviny. Ďakujem pekne. Spojené štáty štáty sú našim dôležitým partnerom každého štátu, ale nie sú to Európania. Takže prispievať americkému inštitútu e, e, do úvah, to je konflikt záujmov. Váš postoj, keď ste boli europoslankyňa, zmiešava aktivity s lobizmom, čo nemá nič dočinenia s Európskou úniou. Podľa mňa je toto veľmi nepríjemná téma. E, mimochodom, máte aj list, ktorý vás podporujú lobbysti E, tento konflikt záujmov e, súvisí s otázkami finančnými. E, je isto aj zaujímavé, že výbor odmietol skúmať tieto vaše aktivity think tanku. Takisto je zaujímavé, že predseda tohto think tanku financoval Macronovú kampaň je zaujímavé, že vás podporujú ako budúcu komisárku. E, myslím si, že všetci Európania e, si myslíme, že nemáme ísť hľadať cestu európsku do Kalifornie. Ďakujem pekne. Merci, madame la députée. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Musím priznať, že naozaj som nečakala vašu podporenie ich podporu. Ale poďme k veci, pretože ste povedali niečo, čo je veľmi dôležité. Týka sa to Spojených štátov. Áno, ide o subjekt, to nebol Pentagon ani vláda americká, sú občanské spoločnosti, sú ľudia, s ktorými môžeme diskutovať. Takže treba rozlišovať medzi oficiálnymi zástupcami a súkromnými osobami Nikola Berga je mimochodom Nemec takisto, len tak mimo rečov. Možno sa vám to nepačí, ale Európan vyrastal v Paríži a teraz žije v Spojených štátoch. Po druhé, ja si myslím, že aj realita v zámorí je dôležitá pre nás, pre témy, na ktorými pracujeme. Spolupráca s Američanmi pri rešpektovaní nezávislosti, mojej nezávislosti. Ja nevidím, prečo by to malo byť e, hambou. Sú mnohé témy, o ktorých budeme diskutovať s Američanmi a Kalifornia navyše navyše je naozaj miestom, kde vznikajú mnohé firmy, ktoré sú dôležité pre budúcnosť sveta. Ja som celkom rada, že som mala túto skúsenosť. Now, um... Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Adam Bielan za EKR. Ďakujem za slovo, pani predsednička, pani dezignovaná komisárka. Verejné a súkromné výskumné laboratória v EÚ aj vo svete si kladú otázky ohľadne eh, rozvoja v oblasti umelej inteligencie. A vy ako komisárka eh, plánujete eh, výrazne uplatniť regulatívne opatrenie v tejto sfére. Koľko dní budete potrebovať na to, aby ste riešili a presadzovali vôbec aj smernicu ohľadne digitálnych služieb? keďže sme svedkami e, e, rôznych aktivít v rámci EÚ v tomto smere. Ja viem, že je potrebné lepšie integrovať e, tieto digitálne služby a teda vaše priority budú tento aspekt zohľadňovať? Prosím odpoveď. Ďakujem pekne, pán poslanec. Umelá inteligencia je široko, široká téma, hovorím to veľmi pokorne pretože Margaret Vestager ja e, sa, odhodla, e, sa angažujeme v tejto veci aj s predsedničkou komisie. Už sa chceme zamyslieť nad etikou využívania týchto technológií a budeme môcť teda vychádzať z toho. Ale ako som povedala pred chvíľou ohľadom služieb, k otázke, ktorá súvisela aj so zodpovednosťou na internete, to je naozaj obrovský kus práce a na to musíme takisto spolupracovať. Máme momentálne v hlave viacero princípov, ale uvidíme aj, ako tu sa to otestuje v diskusiách eh, s hospodárskymi subjektami, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Jedna vec je istá, a chcela by som to povedať aj občanom, ktorí nás počúvajú, že tu nejde o nejakú abstraktnú diskusiu, sú to technológie, ktoré napríklad umožnia eh, lekárom eh, lepšiu diagnostiku. Sú to technológie, videla som to vo Francúzsku, ktoré môžu overovať monitorovať platby. Sú to technológie, ktoré sú pozitívne. Nemáme sa nutne ich obávať a priori, ale musíme ich dobre zaramcovať, ich používanie, pretože využívanie algoritmu vo veľkom môže viesť k diskriminácii, môže viesť k napríklad v tom, že váš profil nespadá do dobrej kategórie a priori všetky banky vám odmietnú ver. Takže budeme na tom pracovať, pustíme sa do toho, predložíme eh, návrh eh, predložíme vám návrh e, v rámci tých prvých 100 dní, ale nechceme celkom e, strácať zo zreteľa aj tradičné priemyselné sektory, sektory, ktoré sa musia e, zmeniť rekonvertovať. Tento projekt umelej inteligencie musíme sa pozrieť aj, čo prináša tým tradičnejším priemyselným sektorom. Následná otázka. Uh, Predchádzajúci komisár, vnútorný trh mal si ťažkosti, ako tieto iniciatívy dostať do praxe. Teda, čo bude u vás iné? Aj obchod, oproti predchodcovi. zdá sa, že niektoré aspekty sa stratili v legislatívnom procese. Čiže ako hodláte vy pokračovať v tomto, aby sa úspešne chránil vnútorný trh? E, to, čo pokladáme za škodlivé, stiahnete prv, než sa urobia väčšie škody? Chcem v podstate vzdať hold za prácu pani Bienkovskej. Mala odvahu. Odvaha komisárovi nestačí. To určite nie. Už som to povedala. Myslím, že je tu taká si všeobecná mobilizácia hlavy štátov a vlád. Všetkých štátov ministri pre konkurencieschopnosť budú o tom diskutovať, snáď sa posunieme vpred. Takisto dúfam, že eh, aj to, čo sa deje s Spojeným kráľovstvom eh, do určitej miery je smutné, ale potvrdzuje to, že vnútorný trh má svoju hodnotu. Ja som presvedčená, pán poslanec, že eh, mali by sme prestať sa pozerať na to, čo nás delí to najdôležitejšie, čo musíme robiť teraz, je rýchlosť, ako iné krajiny vo svete investujú do technológie, e, vzdelávajú technikou, dobíjajú trhy a často bez toho, aby rešpektovali svetové pravidlá hry. To je naša priorita a e, do toho sa pustím plnou silou. And, uh... Ďakujem. Posledným ročníkom v prvom kole bude pani Kolečná za GUE. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážená pani dezignovaná komisárka, tu som. Tu prosím, za GUE. V tejto časti sali. Musím povedať, že pre mňa ste ozajstná hviezda. Pretože pri, popri pláci poslankyne job za 10 tisíc eur s tým všetkým, čo ste mala na starosti v rámci think tanku, to chce odvahu. A musím povedať, že v tomto prípade som presvedčená o tom, že teda zvládate úplne všetko, pretože si neviem predstaviť, podobne ako viacerí moji kolegovia, že stíhať dve takéto náročné práce je vôbec možné pre jedného človeka, ale klobúk dolu. A teraz vážne. Budete zodpovedná za implementáciu a dohľad nad Európskym obranným fondom a chcem sa vás opýtať toto. Môžete nám poskytnúť predstavu o tom, ako ten proces bude vyzerať? A v tomto ohľade, ktorá, kont- ktoré kontrolné práva a kontrolné mechanizmy môžete parlamentu zaručiť v, procesu, v procese Európskeho obranného fondu? Druhá otázka sa týka turizmu, teda cestovného ruchu. A vaše generálne riaditeľstvo to má v kompetencii a v žiadnom dopise od pani dezignovanej predsedkynie komisie, ani e, od vás som nenašla informácie ohľadne e, turizmu a vás aférov. Kuk, to môže byť do určité miery náväzné. Tak prosím odpoveď. Très bien, merci beaucoup. Ďakujem pekne. minimálne, že ste pochválili moju energiu. Pokiaľ ide o fond obrany, je to vážna otázka. Správne hovoríte, že ten postup treba si podrobne pozrieť. Kolektívny postup, ktorý z jednej časti prináleží rozhodnutiam kolegia komisie a potom je tu kolegium expertov e, zo členských krajín. Najprv sa identifikuje projekt a potom sa dajú záruky. Je to projekt, korektívny, kolektívny, postupy, ktoré sú nestranné, môj vplyv bude vplyv komisárky, ale všetci ostatní komisári budú mať e, svoje slovo. Ako som už povedala, ten fond je dôležitý na to, aby pomohol malým a stredným podnikom, aby nás posilnil, pretože celosvetová e, bezpečnosť momentálne je ohrozovaná viac, než sme si vedeli pred pár rokmi predstaviť. A preto si myslím, že do týchto kolektívnych postupov treba investovať, E, sú tu podniky troch členských krajín, ktoré sa zapoja. E, veľké krajiny sa pustia do financovania a tiež e, pokiaľ ide o aplikáciu malých a stredných podnikov. Nie je vylúčené, že sa zúčastnia aj ďalší, ale to financovanie bude v, naozaj vyhradené európskym podnikom. To sa môže tešiť daňoví poplatníci európsky, pretože je to dobrý prístup vy to môžete kontrolovať tak, že ma môžete predvolať a ak mi dáte teda dôveru, e, odhadujem, že budete si ma prizývať, budeme v jednotlivých etapách sa o tom rozprávať a vždy, keď bude nejaký materiál e, kolegia, že o tom môžeme hovoriť, sú to témy dôležité a zavezujem sa tak činiť, e, ak to bude potrebné. Nadvezujúca otázka? A teda tá doplňujúca otázka môže byť aj ohľadne turizmu, ktorý ste vynechala a to je určite vec, ktorá otriasla nielen vnútorným trhom EÚ, ale aj v podstate vierou európskych občanov v to, že nadnárodné korporácie a niekoľko vyvolených manažerov má, majú viacej práv než ostatní zamestnanci v rámci Európskej únie. Pretože toto by malo spadať taktiež do vášho portfólia aj naďalej. Ďakujem. Odpoveď? Prepačte, naozaj som E, zabudla na e, cestovný ruch. V Marseji e, otázka napríklad turistický, je veľmi dôležitá, odkiaľ som. Je to dôležitá súčasť HDP a sme prvou destináciou na svete. Takisto masívne určite, vzhľadom na krásu Prahy, určite tiež výrazne prispieva. Je to horizontálna téma, ktorá sa dotýka kompetencií mnohých riaditeľstiev, nielen grov ja vám tiež môžem povedať zo pár osobných úvah. Pre mňa skutočný koncept spočíva v trvácnosti. Ako sa postaráme o to, aby krásne pohoria, mesta, pláže sa nestali obeťami svojho vlastného úspechu. Je to teda otázka trvalodržiteľnosti. E, je to tiež otázka ľudská, ľudského zásahu pracovných síl, použitia platformiem, kooperatívnych ubytovania. Dôležité, aby jedna z aktivity e, osôb bola napríklad e, e, iné, ako je k tomu teraz, že sa veľmi intenzívne prenajímajú ubytovania, až to spôsobuje problém susedom. Sú tu tiež otázky a, dedičstva, ale nepôjdem do podrobností. Končíme prvé kolo otázok. A teraz zdávam slovo kolegyni. Ďakujem pekne. Teraz otvárame druhé kolo a máme tu zastúpené viaceré výbory. Na minútu jedna, teda otázka jedna minúta a potom aj od, nasledujúca od, otázka minúta. Takže slovo má pán Arias Echeverria. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani kandidátka, všetky makroekonomické e, ukazovatele naznačujú, že nás čaká ďalšia hospodárska kríza. Aspoň experti na to poukazujú v súvislosti s krízou 2008. Určite e, vieme, že ani vtedy nefungovalo všetko tak, ako malo, aj v dôsledku prílišného ochranárskeho postupu vo viacerých krajinách. Malo to veľký dopad na podniky a teda tento typ protekcionizmu potom e, e, viedol aj k tomu, že sa vytvárali nové administratívne bariéry na trhu v oblasti dopravy, alebo že sa nerešpektoval princíp technologickej neutrality. A Plnenie príslušných noriem je veľmi dôležité pre vnútorný trh, teda pre EÚ, a to sa týka aj digitálneho trhu. Napríklad e, E, určite členské štáty v tomto majú tiež e, svoj podiel. Aké nové nástroje chcete vy priniesť, aby sa e, nemohli tak ľahko uplatňovať nové protekcionistické opatrenia zo strany členských štátov? Nech sa páči odpoveď. Ďakujem, vážený kolega, za to, že ste prepojili bohužiaľ nehovorím španielsky, že ste prepojili teda makroekonomiku, vývoj našich hospodárstiev a prípadné rizika recesie. A t- naša činnosť v tomto výbore. Toto je práve to pedagogické. Vysvetľovať ľuďom, že na to, aby sme ak by sa vyvíjala prosperita, a to, čo samozrejme sa odvíja z činností, ktoré pokrýva výbor EKON, sú potrebné prosperujúce e, firmy, trh, ktorý prosperuje, digitalizácia a takisto zozeleňovanie ekonomiky. Neviem, aké sú tie najnovšie makroekonomické predpovede. 18 mesiacov som vo francúzskej banke. Sledovali sme rôzne aspekty a pritom je tu celosvetový protekcionizmus. Hovorili ste o bariérach medzi členskými krajinami. Tie sú samozrejme takej povehy, že znižujú našu, naše výkony Snažíme sa z tohto pohľadu robiť maximum. Nezabúdajme, že naša ekonomika je súčasťou tej celosvetovej a signály z krajín, ako je USA, spôsob, akým e, svoj vývoj ponímajú Číňania, skutočnosť, že určité krajiny prijímajú určité opatrenia, e, pokusy e, napríklad reformulovať stratégiu po Brexite a tak ďalej. Potenciál trhu treba využiť, spoločne treba preskúmavať e, e, prínosy určitých obetí na krátku trasu. Urobíte kompromis, niečo dáte e, niekomu, pretože to skonsoliduje náš priemyselný štruktúru a takisto obchodné dohody, ktoré, ktoré budeme robiť spoločne s Philom Loganom, pretože Trh má dve strany, e, vnútorný, vonkajší. Doteraz sme sa trošku zamestnávali e, vzťahmi medzi nami a nie je dostatočne tým, ako sa to všetko e, premieta na medzinárodne. Doplňujúca otázka? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. A vieme, že členské štáty v mnohých aspektoch si uplatňujú po svojom niektoré spoločné ustanovenia EU. Vy ako komisárka zrejme budete presadzovať e, vysokú mieru harmonizácie predpisov EU. A nakoniec ešte vo, svojom, vo svojej písomnej odpovedi ste povedala, e, ste sa vyjadrili, že ste pripravená uplatniť aj prísnejšie niektoré opatrenia. Ako hodláte v tomto ohľade postupovať, známe v prípade e, nejakých porušení predpisov, ktoré môžu byť aj politicky motivované. K tej prvej otázke, teda nariadenie alebo smernica, ja vám poviem osobné, osobne čo uprednostňujem. Ja si myslím, menej pravidel, aby sa všade použili. To skôr e, je argument pre nariadenie, pretože to sa priamo použije v krajine. Sú tu e, problémy, ktorým sa e, e, vyhnete. Pekne sa tomu hovorí, že gold plating. Neviem vlastne prečo. Pravda je taká, že smernica sa vynašla na to, aby sa rešpektovala subsidiarieta a aby národo, zá, národní zákonodarcovia mali možnosť u, uspôsobovať veci. Treba byť pragmatikom. Naozaj sa treba snažiť používať nástroje, ktoré sú najvhodnejšie na danú situáciu. A čo je isté, že keď e, si vezmeme určitú smernicu, tak členské krajiny sa zavežu, zavezujú aplikovať ju e, musia potom čo si vymyslieť s národnými parlamentami. Ak mi dáte dôveru, tak budem sa snažiť komunikovať s týmito parlamentami. Treba viac s nimi komunikovať medzi Európskym parlamentom a Národným parlamentom. Ja som sa vždy zúčastňovala ako europoslankyňa komunikácie s nimi, bez hľadu na to, aký je ten nástroj práv, právo sa musí používať. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Gajar. Minúta, nech sa páči. Vážená pani Gulár, musím sa vrátiť ešte ku záležitosťou s vašim asistentom. Vy ste tú e, súvislosť alebo tú vec prezentovali ako otázku perzo- personalistickú, ale je tomu tak, že e, prebieha vyšetrovanie OLAFu. Ak som dobre informovaný, v, v deň, kedy vás povolala Pani van der Leyen vás vyšetrovala polícia vo Francúzsku, takže to nie je uzavreté. Vo Francúzsku ste odstúpila ako ministerka e, obrany, pretože ste sa lepšie chceli obhajovať v tejto veci a preto sa pýtam, prečo si myslíte, že budete môcť komisárkou, ale nemôžete byť súčasne ministerkou obrany? Thank you, Madame Goulard. No, merci. Bien, merci. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. otázku. Som to dobre nepovedal. Skutočnosť, je taká, že keď som prišla v roku 2009 do Európskeho parlamentu, zamestnala som asistenta môjho predchodcu z môjho volebného okresku. Nemala som skúsenosti z politiky, len z občianskej spoločnosti. Táto osoba 5 rokov, celý mandát pre mňa pracovala. Generálny tajomník e, Perol parlamentu e, rozhodol po preverení množstva dokumentov, je to používanie verejných prostriedkov a mal teda právo A záver bol, že nebol tu úmysel prenevery a že sú to len podmienky, na záver ktorých sa rozhodli, že si rozhodnite. Nechcela som už lokálneho asistenta, pretože som sa nevyvážene, cítila nevyvážene zorganizovaná, čo sa týka kancelárií. Medzi... Takže sme sa rozhodli e, rozísť sa teda postupom výpovede, teda zmierlivo. A tento proces s dohodou trval dlhšie, e, pretože pr- francúzske pracovné právo chráni zamestnancov a ja som sa nechcela púšťať do, do, do výpovede, postupu výpovede. A z dôvod, prečo som sa sama z vlastnej iniciatívy rozhodla nezostať vo francúzskej vláde, bolo spojené s tým, ako som to vyslela pánu Belami, tento postup, ktorý vo Francúzsku neexistuje tu, na európskej úrovni. Rešpektujem nezávislosť súdnictva. Predstavte si, že by som e, sa touto otázkou ďalej zabral, že by som to chcela všetko za sebou. Ale ja rešpektujem, že súdnictvo je ne, e, nezávislé. Keď pokračujú, pokračujú. A to je to isté s Il Olafom. A tie dve veci sú spojené. Rešpektujem e, spravodlivosť svojej svojej krajine a tiež rozhodnutia výboru Jury, ktorý sa rozhodol, že sa môžem pred, pred vás e, postaviť a kandidovať. Pán Gajer, doplňujúca otázka. Dobre, to vlastne zapadá, teda ak e, rešpektujete rozhodnutie vo Francúzsku, tak sa pýtam, či by, keby malo dôjsť k obžalobe vašej osoby, odstúpila by ste ako komisárka? Merci. Monsieur Gaillard, je ne réponds pas à des questions hypothétiques parce... Budem odpovedať na hypotetické otázky, pán Gaillard, pretože vám nemôžem povedať, ako rozhodne súdna inštancia. Ak by ma mali odsúdiť, to je niečo iné. Ale uvedomme si, prosím, že dnes práve, keďže tento parlament je v skutočnosti posúdil, tento parlament, v ktorom som pracoval, tento parlament sa pozrel na to, či tu ten asistent pracoval a Dúfam, že e, výjdem, zídem z toho so vstýčenou hlavou a ak dostanem vašu dôveru, budem s vami pracovať 5 rokov. Ak to urobím naopak, všetky osoby, ktoré sú súčasťou určitého postupu, e, ak sa vzdáme prezumcie neviny, nebudú sa môcť, e, nebudú môcť nič robiť. Prezumcia neviny to je skutočnosť, že keď ste odsúdení, vyvodíte z toho konsekvencie a ja ich určite urobím, ale momentálne je to otázka hypotetická. Next speaker. Ďakujem. Ďalším rečím je pán Flego v mene skupiny Renew. Hvala vám, predsjednice. Poštovaná gospođo Gulár. Ďakujem za slovo. Pani Gulár, som veľmi rád, že k vám môžem prehovoriť ako spravodajca Európskeho parlamentu ohľadne programu Novej digitálnej Európy. Verím, že spoločne sa nám podá vytvoriť novú základňu pre digitálnu Európu. Ja viem, že Európska komisia navrhla aj ohľadne tých piatich priorít, navrhla, že vynaloží asi 9,2 miliardy eur na tento účel a toto akceptoval aj parlament. Vieme ale aj to, že rada chce okresať ten rozpočet. Ako teda zabezpečíte, že spolu s členskými štátmi e, úspešne budeme postupovať pri digitalizácii tohto e, rezortu, ak teda nastanú určité škrty v rozpočte? Je to veľmi dôležitý program Digitálna Európa. A teda bude treba zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dosť finančných prostriedkov aj na obdobie 2021 až 2027, ak chceme v plnej miere zabezpečiť implementáciu. Čakala som na záver tlmočenia, aby som vedela odpovedať. Vaša otázka je dôležitá. Hovoríte o jednej z priorít komisie a nepochybne budeme o ňu bojovať, aby sme e, obhajovali rozpočet ten, e, tá suma je 9,2 miliardy, ak ju porovnávame s prostriedkami, ktorí naši konkurenti dávajú vo svete na túto problematiku, tak to nie je taká vysoká suma. Očividne budem bojovať za maximum, aby tento rozpočet bol najkonsekventnejší, ako sa len dá. Pripomínam vám, e, že to nezávisí len odo mňa. Sú to finančné výhľady, ktoré vyjednávajú členské krajiny a sme tu v kontexte rozpočtovom, ktorý e, ešte nie je celkom jasný. Tie manevrovacie priestory nie sú e, veľké a preto by sme sa mali snažiť o to, aby tento program presvedčil e, o svojej užitočnosti. Keď sa spojíme a zväčšíme ten rámec, dosiahneme viac s rovnakými prostriedkami aby si krajiny uvedomili, že má zmysel investovať spoločne na európskej úrovni. A čo možno urobiť? Snažiť sa maximálne uspieť v tejto otázke, ale ja vám teraz naozaj úprimne chcem povedať, že budem ako lev sa o to byť, ale nebudem to ja, ktorá rozhodnem záverečne o tom, ako sa pridelia prostriedky a, a treba e, naozaj rozhodovať po tých častiach. I iní poslanci sa tiež budú E, byť za iné témy a bude to vlastne určitá arbitráž. E, Zvýšuje sa právomoc Európskeho parlamentu v rozpočtových otázkach. Ten postup je naozaj unikátny, kde parlament vlastne nemá rovnaké e, iné parlamenty, ktoré zvyšujú dane a tak ďalej. Sme v takej situácii a s touto situáciou sa musíme snažiť ísť čo najďalej. Ďakujem, pán Flego. Nadväzná otázka. Nemám dodatnú pýtanie, ale mám potrebu. Ďakujem. Nemám doplňujúcu otázku, ale chcel by som vám poďakovať za váš pozitívny postoj a veľmi dobrú odpoveď. V nastávajúcich rokoch bude digitalizácia mať obrovský význam pre úspech európskej ekonomiky. A vlastne je to dôležité aj pre celú našu spoločnosť. Takže určite na tom všetci musíme spolu pracovať. A je dôležité, aby každá časť Európa, e, sever, juh, východ, západ, aby proste všetci cítili prínos tohto programu. A v neposlednom rade dúfam, že všetci my v Európe e, zameriame náležite svoje úsilie v prospech občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán Flego. Reakcia? Nech sa páči. Speaker... A, ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Didier za výbor Jury v mene skupiny EPP. Permettez-moi de revenir quelques instants sur votre rôle Dovolte e, vrátiť sa k vašej úlohe v inštitúte Bergon. A nejde tu o nahadzovanie nejakých podozrení, ani to, že nemôžeme vykonávať paralelnú činnosť. Ja si myslím, že to je otázka toho, či to spravíme inteligentne a či máme na to energiu. A to, či to oceníme alebo nie. E, nikto tu nespochybňuje vašu inteligenciu, nie je v nej nič umelé, ak sa to môžem takto e, dovoliť, súvisí to aj s vašou náplňou práce. Ale predsa len chcel by som pochopiť. Jedná sa o čiastky dvojnásobne vyššia suma ako to, čo ste zarábala ako európska poslankyňa. Je to obozretné? A to je skôr osobná otázka, takmer osobná otázka. Keby ste boli bývali vedeli, že raz sa chcete stať európskou komisárkou, boli by ste bývali akceptovali takúto sumu z americkej firmy? Alebo teda, ak by ste to mali spraviť znova, spravili by ste to znova? Ďakujem pekne, pán Didier. Uh, viete, ja si uvedomím, že tie sumy sú vysoké, zároveň si to uvedomím, že v tomto parlamente som to hovorila po nemecky, neviem, ako sa to preložilo. Niekoľko rokov som bojovala proti chudobe a uvedomujem si to, keď sa stretávate s ľuďmi, ktorým nevychádzajú peniaze do konca mesiaca, tak to je iný scenár. Uh, je trošku také umelé porovnávať veci, ktoré, áno, samozrejme, čo sa týka samotných čiastok, e, myslím, že ste mm, ak ste advokátom e, New Yorkskej súdnej komory, tak dostávate americké peniaze. Máte predstavu asi, aké sú tarify za konzultácie? Ne, vôbec nechcem posudzovať váš profesionálny život. Len sa jednoducho e, chcem, aby ľudia toto mali na pamäti. A opäť naozaj by som chcela, aby ako to mám povedať, ide tu o myšlenku inklúzie o pokrytie všetké, celého spektra spoločnosti, aby sa to vnímalo ako snaha, ktorá prispieva k tomu, aby ľudia spolu hovorili, vďaka tomuto inštitútu som mala možnosť hovoriť s ľuďmi aj s Európanmi, s ktorými by som ináč nemala možnosť hovoriť, pretože tá štruktúra v podstate, v ktorú, pre ktorú som pracovala, tam boli väčšinou Európania. Jedna vec, tu nelutujem, poviem to rovno. E, tá, ten elán, e, ktorý mi povedal, lebo zaujímavé veci, chcem sa toho zúčastniť. E, ak v živote sa, ste natchnutí pre niečo, tak také veci sa stávajú. Niečo vám ponúknú, poviete si, idem do toho. Lutujem, to, ako sa to dnes vníma. Lutujem, že v duchu vo svetle tej diskusie, ktorá tu prebieha, nie je to kritika, ale toľko času, koľko venujeme tejto téme, teraz oveľa lepšie si uvedomujem, že táto otázka, že táto téma asi sa dotkla mnohých ľudí. Ja to tak nevnímam. Čiže nelutujem to, čo ma hnalo k tomu, aby som súhlasila, aby som s elánom a nadšením robila tie veci, čo som robila. A tam si povedala, no dobre, keď sa tak obzriem do minulosti, asi som to mala nejak inak skombinovať, ale úprimne povedané, úprimne naozaj povedané, vidím aspekty, áno, samozrejme boli osobné a finančné, ale predovšetkým tie záujmy, o ktoré to ide, uh, a ide o deklarovanú sumu. Ak je niečo legálne a deklarované, prečo sa o tom hovorí o mnohých rokoch neskôr? Áno, ak je nejaká kontrola alebo niečo, malo sa to zaviesť skôr. Nasledná otázka, pán Didie. Ďakujem pekne, upresňujem. Je rozdiel medzi vašou kariérou a mojou. Ja som sa na rozdiel od vás rozhodol, keď som sa stal obským poslancom, skončiť všetky činnosti, ktoré súvisia s americkým americkou činnosťou a prestal som fungovať ako advokát v New Yorkskej e, komore právnikov. Ale toto dajme bokom. Môžete nám zaručiť, že e, v tej činnosti, ktorú ste robili pre Americký inštitút, že ste nikdy nepoužili dôverné informácie, ku ktorým ste sa dostali ako európska poslankyňa, alebo e, vôbec v rámci európskych inštitúcií? Pani Golár, Môžem vám naozaj toto zaručiť, pretože naozaj musíme sa vrátiť k tomu, čo je práca europoslanca. Nie je to exekutívna práca. Máme prístup k dôverným informáciám. Toto je transparentný e, parlament. Všetci pracujeme transparentne v skupine poslancov. Z Eliza Ferrera napríklad, ktorá by sa mala rovnako, prepačte, by sa mohla stať kolegyňou, ja si spomínam, že e, viackrát pri zložitých otázkach sme sa spolu rozprávali. Nikto nemá prístup k niečomu, čo ako také môžeme vnímať ako dôverné. Ak predkladáte pozmeňujúci návrh, ste vy. A celý proces k dopracovaniu sa k nejakej legislatíve, to je kolektívna práca. Čiže ja som nemala prístup k žiadnym tajným informáciám, nevedela som viac ako spravodajkyňa ako ostatní, čiže môžem povedať, že naozaj toto naozaj nevyvolávalo takéto problémy a úprimne môžem povedať, že e, som nepôsobila vo výkonnej funkcii. Ja má slovo pani Gebhard mene SND. Ďakujem pani Gulár. Musím povedať úprimne, Stále nerozumiem tomu, prečo e, kvôli pochybnému zaobchádzaniu s daňovými prostriedkami nemôžete byť ministerkou vo vašej krajine, ale považujete to za správne stať sa komisárkou. To bol len komentár a nie vlastne moja otázka. V tom prvom bode, ktorý ste spomenuli, ste povedali a citujem, že diskusia sa e, o službách sa má znova otvoriť. A teraz po dlhej diskusii v tomto Európskom parlamente a spolu s radou našli e, konsenzus o službách, to znamená princíp cieľovej krajiny. To znamená, že sa to znamená, znamená vaša výpoveď, že to chcete zase zrušiť a znova pomôžiť nespravodlivú konkurenciu e, voči e, sociálnym systémom a členským krajinám. Ako máme toto vlastne interpretovať? Pani Giber, dopakujem. Ja nie som v tej istej situácii ako v júni 2010, ani v tej istej funkcii, ani tu nie je ten prvok e, e, angažovať sa, keď budem komisárkou. Ale v tom čase jediná vec, čo vám môžem povedať a pozrieť sa vám do očí, že vtedy som nemala pocit, nevedela povedať, že jednoducho necháme tak ľudí, ktorí sú priamo v teréne, ktorí e, chránia. E, to osobná vec, môžete si myslieť niečo iné, ja len poviem tak, ako to bolo. Druhý rozdiel spočíva v tom, že naozaj postup sa posunul vpred, mal som príležitosť to vysvetliť. Opäť to bolo extrapolované, pretože spravodlivosť je spravodlivosť. E, bola som vypočutá ako svedok, takže to sú rozdiely. To je vaše rozhodnutie, pani Gebar. nie moje, ale je dôležité to pripomenúť. Druhá vec, možno s prekladom, alebo aké sú ciele služieb. Nie, cieľom nie je liberalizácia. Ja som povedala liberalizácia v zmysle, že to je jediný cieľ. To nie je jediný cieľ. Cieľom je postarať sa o to, aby sme mohli, a preto som to tak povedala, že to e, sociálna spoločnosť, e, sociálna trhová spoločnosť. To znamená, e, že služby sa poskytujú v nejakej krajine a zároveň musíme chrániť zamestnancov maximálnej možnej miere. Vy ste v minulosti prispeli k tejto legislatíve, našli ste tú správnu rovnováhu. Teraz sa musíme pozrieť na to, či sú tu nové služby, ktoré medzi tým vznikli, tak ako to dobre povedal kolega. E, sú tu hrozby našej konjunktúry a musíme hľadať všetky potenciály, E, tvorby pracovných miest. Ja som to neprekvapuje, pretože ja som čakal, že e, sa budete pýtať na minimálnu mzdu, e, boj proti chudobe. To všetko je v programe pani von der Leyen, pani Gebhardt, takisto. Následná otázka? Takéto otázky sú v, vo výbore EMPL mali by ste vlastne zostať vo vlastnej oblasti, ale stále mi nie je jasné, ako túto formuláciu e, nového otvorenia e, diskusie o službe, ako to myslíte celkom konkrétne? Navrhnete nariadenie alebo smernicu, kde rozumne pracovné právo alebo sociálne právo pre zamestnancov tzv. E, v tzv. ekonomike kolaboratívnych platform, či to e, e, otvoríte ako tému, podporíte, áno alebo nie. Madame Goulard. Okay. Kurz und bündig, ja. Das heißt, wir müssen... Veľmi stručne, áno. Musíme klásť dôraz na to, aby sme tieto nové aspekty našeho hospodárstva aby sme ich nekontrolovali, aby sme preverovali, čo sa tam deje, aby sme my tých e, pracovníkov, ktorí sú v týchto oblastiach, aj chránili. Ochrana je dôležitá o možnostiach a modalitách. Nemôžem nič dnes povedať, to by bolo arogantné. Musím hovoriť s vlastnými oddeleniami. Ak mi dáte dôveru, tak budeme o tom hovoriť ďalej. Thank you. Next speaker on... Ďakujem. Za zelených položí otázku pán Blos. Dôležitá téma pre mnohých občanov, e, škandál Dieselgate. E, stále 51 miliónov špinavých alebo znečistujúcich naftových vozidel je na cestách. Asi 500 tisíc predčasných úmrtí je spojených so znečistením ovzdušia. Najväčšie ekologické riziko pre verejné zdravie v Európe. Doteraz sa vždy hovorilo, že komisia nemá oprávnenia, e, aby stiahla nekonformné vozidla alebo aby zabezpečila, že spotrebitelia e, dostanú odškodné, tí, ktorí boli podvedení. E, formy práve, práve forma schváľovania však dáva tieto kompetencie komisie. Ako využite tieto nové kompetencie, aby ste tú reformu realizovali a zaviažete sa že príjmete celoeurópske opatrenia pri porušeniach? A ešte otázka. Niektoré členské krajiny avizovali, že pripustia len vozidlá, ktoré nebudú mať emisie. E, napríklad Francúzsko. Ako chcete zabezpečiť, aby tento ambiciózny plán ambicióznych krajín podporil práve e, poriadok celého spoločného trhu? Dobre ste začali túto otázku, pretože áno, to je dôležitá téma eh, v dôsledku znečisťovania, eh, dosledky znečisťovania na zdravie, ale je, v tejto afére je aj pocitý aspekt podvodu. Spotrebitelia boli podvedení, oklamaní, testovanie vozidiel, aby sa zlepšili, nie, aby sa zlepšili eh, podmienky, v rámci ktorých sa testujú vozidla E, sa reformoval systém homologizácie a komisia bude mať novú kompetenciu. Ja využijem všetky kompetencie, ktoré bude mať dispozícii, neviem vám presne povedať dnes ako, pretože musím sa na to pozrieť aj spolu s členskými štátmi, ktoré doteraz, e, aspoň niektoré z nich e, sú neochotné ak to môžem tak povedať, ako sa teda, musíme sa pozrieť na to, ako zabezpečiť to, aby sa veci zmenili priamo v teréne. Neviem vám teraz povedať, nemám nejakú zlatú gulku, nemám e, nejaké zázačné riešenie, že tuto z Bruselu presvedčím štáty, ktoré doteraz nechceli, aby zmenili názor. Je tu tlak verejnej mienky, je to tlak, ktorý vy vyvíjate ako zvolení poslanci na národné orgány a viem, že v niektorých štátoch e, sú ľudia, ktorí to robia. Je ide o to, aby priemyselný sektor nebol v tej situácii, že môže neustále klamať. Jednoducho to neakceptovateľné. Ale čo sa týka právomoci, ako ich využijem, musím sa do toho trošku viac ešte pozrieť. Myslím si, že právomoc sankcií by sa mala vždy použiť bez trasúcej ruky na ostro, keď je to potrebné ak ľudí presvedčíme, aby zmenili stanovisko, tak väčšinou ten postup je rýchlejší. Ak nie, tak to ide na súdny dvor, potom e, to trvá strašne dlho. Ale ak je to nutné, tak príjmeme všetko, čo máme vo svojej škále nástrojov, aby sme dosiahli svoje. Následná otázka, pán Blos. E, Hovorili ste o nových e, pravidlách, faktory súladu kde sa vlastne preverujú hodnoty, pokiaľ ide o rôzne súčasti a chemikálie, ktoré pre, prekračujú o dvakrát. Tu sa spochybnilo tento faktor konformity všeobecne. A teraz samotná otázka. Zaviažete sa, že tento nový návrh ADI predchodcu stiahnuť? E, zabezpečíte, aby takéto faktory konformity v budúcnosti budúcom zákonodárstve EÚ sa nevyskytnú. A potom ešte druhá otázka, ktorú som už potom predtým položil, teda otázka, pokiaľ ide o zákonodárstve vo e, spoločného európskeho trhu. Ak od roku 2040 Francúzsko povolí len vozidlá bez škodlivých mesí, ako e, podporíte Francúzsko a iné krajiny, aby toto bolo v súlade s pravidlami e, vnútorného trhu? Ja, mám gulár. Čo sa týka uplatňovania práva, to som povedala, myslím si, že je veľmi dôležité, aby komisia využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. A to tom nemusíte pochybovať, bude sa to uplatňovať na všetky štáty. A potom, keď si myslíte, že v niektorých štátoch legislatíva bude pokročilejšia, bude ďalej, musím sa na to pozrieť Úprimne nemám jednoznačnú víziu e, všetkých rozdielov v legislatíve. Mimochodom, ani nie som odborníčkou na túto otázku, ani na francúzsku legislatívu, pretože doteraz som sa toto témou nezapodievala. Avšak keď hovoríte o tom, že či e, si viem predstaviť stiahnuť text, ak je to nutné, tak komisia má možnosť stiahnuť nejaký test, ale samozrejme musíme zvážiť pre a proti pretože e, predložený návrh e, je výsledkom práce. Ide o to, či nevieme spraviť niečo lepšie. Ak tento text dosiahne nejaké výsledky, ak je možné modernizovať, novelizovať. Pamätám si e, veci, kde som robila, že uprostred cesty sa e, zásadným spôsobom zmenil návrh komisie a nemusel sa to nutne vzťahovať oficiálne legislatívne. Takže budem pragmatická, použijem všetky nástroje a uvidíme, keď sa do tej témy pustíme viac do hĺbky, ako to bude vyzerať. Za jeden, nech sa páči, ďalšia otázka, pán Mariany. Ďakujem pekne. Výbor Júri, ako ste povedali, dohliada nad konfliktom záujmom a odobrila vašu kandidatúru. Dovolte len pripomenúť, za akých podmienok e, navrho, kandidátka na komisáru eh, maďarský a rumunský boli vypočutí a boli odmietnutí konflikt záujmov. Vo vašom prípade tomu tak nebolo napriek požiadavky Žila. Eh, bol som presvedčený, že teda toto je len čistá náhoda. Moja otázka sa týka toho, uznali ste to a sami ste, sami ste to povedali, že ste brali plat od nadácie Bergen. Nadácia to je vždy filantropické, ale málo kedy bez záujmov miliardári, ktorí financujú e, túto nadáciu. Majú mnohé hospodárske aktivity, chcel by som povedať, pretože evidentne ich veľmi dobre poznáte. Dostali sme od nich list. Aké sú presne aktivity toho miliardára, ktorí financujú túto nadáciu, pre ktorú ste pracovali? Ďakujem pekne, pán poslanec. Čo sa týka rozhodnutia výboru jury sa nebudem vyjadrovať, nebudem to posudzovať, to nie je na mňa. Tak funguje parlament, tento postup bol zavedený nedávno. Ak sú tu anomálie alebo niečo sa zdá neopodstatnené, to poslanci musia z toho vyvodiť dôsledky. Ja sa nebudem púšťať touto cestou. Povedali ste, že som poberala plat inštitútu. To nie je celkom presne. Mala som zmluvu konzultantskú nie, lebo to nie je to isté. To, nie, to nie je to istý vzťah podriadenosti ako zamestnanec. Mal som kontrakt konzultantský a chcem povedať, že nevedela som nič o lukratívnych činnostiach Nikola Bertňu spôsob, akým e, financoval tú nadáciu. Ja som sa zapodievala iba prácami think tanku nezávislej nadácie. A čo sa týka rodinného života, jeho, no vychádzate z princípu a máte na to právo. Boli ste ministrom, poznáte e, ľudí. Ja viem, rešpektujem, ako vnímate vy svet, ale vychádzate z princípu, že táto nadácia nemohla fungovať iba filantropicky, že určite sa tam niečo muselo skrývať. Ja mám pocit iný. Ja mám pocit, že Nikola Bergin je synom Hans Bergina, ktorý bol Nemcom, ktorého stíhali nacisti, odišiel z Nemecka a jeho otec e, prežil to, čo bola história 20. storočia. A v Spojených štátoch je viacero ľudí, Madeleine Albright napríklad, ktorá napísala nedávno veľmi dobrú knihu na túto tému. Sú ľudia, ktorí majú obavy z toho, čo sa deje v Európe. Naozaj majú z toho obavy a po americky si dajú spôsob, ako rozširovať, šíriť myšlienky o svojom presvedčení. Nemusíte s tým súhlasiť, to beriem, ale myslím si, že ľudia majú mať vždy možnosť konať nie len za uh, skrytými motívami, ale za niečo, čo je pre nich dôležité, čo je ich uh, život. Nikola vyrastal v Nemecku, má rodinu, ktorú stíhali nacisti, chce, aby svet bol lepší. Ja si nemyslím, že to je niečo, čo si zaslúži len ohováranie. Uh, a v podstate oznámila som vám tie informácie, ktoré som vám oznámila, pretože som chcela byť transparentná. Pani Gulár, ja nikoho neočierňujem. Ja som si spravil len na internete prieskum. Pán Nikola Berguin je prvým sponzorom Berguin Institute China Center. Specializujú sa na výskum umelej inteligencii. Jeho Business Insider eh, mal obrovské sumy do eh, určitých podnikov v Kalifornii, tiež v tomto sektore. A to tam nekončí. 25 miliónov dal univerzite v Pekingu, ktorý je konkurent v tejto veci aj pre jednotný trh takže e, tento rok kúpil Telcel skupinu, najväčšiu skupinu špecifického dopravy v Spojených štátoch. Áno, ja som presvedčený o tom, že ľudia majú presvedčenia, ale som presvedčený o tom, že majú aj záujmy. Vy ste boli konzultantkou, dobre. Ale určite nutne ste mali privilegované vzťahy a nebude to mať dopad na ten sektor, v ktorom teraz v podstate mali by ste chrániť záujmy európske, ale tieto európske záujmy sa teleskopicky v podstate prelínajú so všetkými záujmami týchto osôb, s ktorými ste boli prepojená. je to dôležitá otázka, máte pravdu. Tí, ktorí ma poznajú v tomto parlamente, vedia, že ja uh, som skôr typ, ktorý sa dá ľahko presvedčiť, ale to je osobná vec. Ja sa vrátim k tomu, čo e, ste povedali predtým. Môžete si pomyslieť, že najlepší spôsob obrany pred intelektuálnou konkurenciou Američanov alebo Číňanov jednoducho nemať absolútne žiadne vzťahy s ľuďmi v tomto sektore e, v iných štátoch. Ja osobne mám opačný pocit, že práve to, čo sa týka digitálnych otázok, hospodárskeho rozvoja. Azijsko-pacifická oblasť je veľmi dôležitá. Môžem vám zaručiť, že ak mi dáte vašu dôveru kolektívne, ja striktne budem dodržiavať zmluvu, ktorá od nás žiada ako od komisárov, aby sme pracovali nezávisle od štátov, nezávisle od súkromných záujmov. Ale takisto máte mnoho kontaktov a nie je dôvod e, určitých, e, určité kontakty diabolizovať viac ako iné. Ďalším rečníkom je pán Krasnodemský z HKR. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, dezignovaná moje otázky sa budú týkať Európskeho obranného fondu. Vyjadrili ste záujem, e, aby sa ten fond náležite využíval aj pre prospech e, malých a stredných podnikov a iných podnikov, ktoré povedzme nefungovali ešte v oblasti obrany. Otázka, aké konkrétne kroky chcete urobiť, aby ste rozšírili cehraničnú spoluprácu? Ako zabezpečíte, že hlavní beneficienti tohto fondu e, nebudú len veľké zbrojárske firmy, ktoré e, už aj tak roky fungujú v rámci medzinárodnej spolupráce. Takže aké kroky podniknete, aby tu naozaj nastala zmena v oblasti obranného priemyslu? Ďakujem. Pani Gulár? Le fond a justement pour objet... No, tento fond má za cieľ, tento fond má za cieľ spraviť zmeny, zabezpečiť zmeny, pretože to bude poprvýkrát a ten fond tak, ako ste vyrokovali vy, pani Bienkovská. Ja ho preberem tak, ako bol. Ja som nedefinovala, ako má vyzerať. Čiže tento fond má za cieľ podporovať medzinárodnú spoluprácu a podmienky, ktoré dáva na získanie úverov, sú podmienky, ktoré e, si vynúcujú spoluprácu. Ide o to, aby tu boli minimálne tri podniky troch rôznych štátov, aby projekt získal financovanie. Minimálne tre, a to neznamená, že ich môže byť viac. Takže vytvorí sa tu určitá dynamika, určitý finančný stimul na zbližovanie a to sa nespraví za jeden deň. E, sú to témy, pre ktorú potrebujete mať kompetencie a e, chceme, aby tam boli aj startupy a malé stredné podniky, čiže to sú témy. Ja neviem, ako to bude presne vyzerať, ale podmienka, zásadná podmienka je viacero krajín. A potom komisia rozhodne kolektívne. Takže ja si nemyslím, že je nejaký dôvod už vopred predurčovať, že niekoho uprednostníte alebo niekoho iného. Áno, niektoré krajiny majú obranný priemysel, niektoré iné, ale to, že tam budú malé stredné podniky, že to budú nové témy, to všetko umožní znova prerozdeliť karty a že to bude mať ten dopad, aký chceme. Áno, sú krajiny, ktoré v oblasti zbraní nie sú nejaké malé, Švedsko, Česká republika. Ak máte pocit, že iba veľké francúzske skupiny, tak to vôbec nie je tak. A myslím si, že e, tu je toľko nebezpečí, dróny, materiály, pohon. Ak neotvoríme priestor a nebudeme e, tvoriť na novo, tak prehráme v tejto hre. Vezujúca otázka, nech sa páči. Takže by ste súhlasili s tým, e, teda na základe toho, čo bolo prezentované minulý týždeň na výbore SEDE, že ak nakoniec v tri väčšie obranné, teda firmy, ktoré pôsobia v obrannom priemysle, nakoniec len tie by mali v období 2021 až 2027 z toho prospech? Odpoveď prosím. No viete, ja berem tie texty tak, ako sú. Ak je tam v texte uvedené 3, tak je to 3. Okay. Ďakujem veľmi pekne. Dáme slovo ďalším rečníkom. I pani Sabine Fehejen za výbor Kult a zároveň za EPP. Pani Gulár, budete zodpovedná za veľmi širokú oblasť. E, viem, že ste už v minulosti dokázala robiť mnoho vecí súčasne. Dokážete zabezpečiť, že príslušné politiky, e, ktoré budú vašim portfóliom, naozaj dostanú e, tú adekvátnu prioritu? Aj keď predpokladáme, že teda áno, môžete načrtnúť, aké budú vaše hlavné priority konkrétne a aj v tom ohľade, že tu nepôjde len o aspekty trhu a preto by ma zaujímalo, ako chcete spolupracovať s ostatnými komisármi, pani Mario Gabriel a pani Jourovou, aby ste zabezpečili konzistentný a náležitý postup pri vytváraní koncepcií a politiky, ako chcete zabezpečiť konzistentnosť programu Tvorivej Európy práve vo vzťahu k médiám a ku kultúrnym aspektom. Ďakujem. Nech sa páči, pani Gulár. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Multitasking, väčšinou sa hovorí, že to robia ženy, ktoré to dokážu, ale ja neviem, nechcem to takto posudzovať. Ja väčšinou by som chcela povedať, že by som si raz stanovila priority, ale nie nejak si vyvolať pocit, že nejakú tému uprednostňujem nad inou. To portfólio je veľmi široko koncipované. Áno, to si uvedomujem. Ja som ho nevymyslela. Pani predsednička von der Leyen usudila, že toto portfólio mi dá. Ja si myslím, že to môžeme robiť inteligentne. Jednak sú tu synergie medzi všetkým, čo súvisí s e, priemyslom a s kultúrou, pretože ak budeme mať hospodárstvo, ale zároveň aj kapacitu E, byť otvorení na tej kultúrnej úrovni, obohacovať sa a naša priemyselná kultúra v Európe je bohatá e, kinematografia, divadla a tak ďalej. Čiže jedno bez druhého nebude fungovať. Spoločnosť nebude fungovať, digitalizácia, služby cez platformami a môžeme naďalej byť lídrami v tých veciach, ktoré sú, povedzme, priemyslom včera, včerajška digitálnym priemyslom súčasnosti a kultúrou. Čiže to sú dôležité témy a to sú veci, na ktoré budem vždy dohliadať, pretože ja som si vždy myslela, že kultúra je dôležitá, zabezpečuje emancipáciu ľudí. A budeme spolupracovať e, e, v, v rámci Connect, mám sa čo od nej učiť a pokúsime sa vytvoriť synergie medzi rôznymi programmi, či už to bude Tvorivá Európa, Horizont Európa alebo Invest EU. Čiže to bude taká cestná mapa z Maria Gabriel, ktorá, pokiaľ viem, už v parlamente mala vypočutie. S pani Jourovou je tu aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. Povedala som to, keď e, som hovorila predtým. Je to sloboda, pluralita médií, vzdelávanie médií a boj proti dezinformáciám na internete. Aj s ňou budem spolupracovať. Neviem vám dnes povedať, ako bude vyzerať dynamika vnútri komisie medzi vicepredsedami, ale budem sa pokúsiť pracovať e, e, v tým Nadvezujúca otázka. Pardon. Pokiaľ ide o konkrétne o e, audiovizuálne médiá, existuje aj príslušná smernica, ktorá vstúpila do platnosti v Lani a teraz je tu fáza transponovania do národných legislatív jednotlivých štátov. Smernica vychádza tiež z režimu zodpovednosti aj vo vzťahu ku smernici o elektronickom obchodovaní. Za posledné dva, dve desaťročia sa práve hovorilo o význame platformiem eh, aj z hľadiska zdieľania videí. Aký máte názor na to, proste ak to dopadne po revízii tejto smernice? Nech sa páči odpoveď. Čo sa týka tejto otázky, nemám v úmysle spochybňovať princíp, ktorý zaviedli e, poslanci. Čo sa týka zodpovednosti, o tom nie pochyb, nemám dôvod to meniť. Samozrejme, ak určité aspekty možno eventuálne možno prediskutovať, tej eventuálnej diskusii e, som otvorená po tom, čo sa to prediskutuje so sektorom, s poslancami, možno aj na kolegiu, pretože mm, kolegium sme sa v podstate stretli iba raz v Ženvali a hovorili sme o otázkach, e, e, ktoré sú relevantné, zoznámili sme sa, ale nie som jediná. vy ste sami povedali, že toto portfólio má interakciu s inými portfóliami, čiže neviem k tomu viac teraz povedať. Čo sa týka smernice, ktorá bola transponovaná minulý rok, ja by som skôr chcela povedať, že je potrebné nechať v podstate trošku času, aby sa to usadilo. Odvedol sa obrovský kus práce, ešte keď som tu pracovala. A, e, a, e, atrament už zaschol, legislatívu máme, teraz ide o uplatnenie v, priamo v teréne, musíme najprv počkať, kým sa to zrealizuje. Najprv sa to musí zrealizovať, uplatniť teréne, až potom sa môžeme zamýšľať nad akýsimi modifikáciami. Ďalšia otázka. Za líniu pán Kalskins. Ďakujem pekne. Pani Gula, hm, mm, hovorili ste o vašej aktivite v Európe 8 rokov ste boli tu v parlamente, boli ste predsedničkou Európskeho hnutia vo Francúzsku počas 4 rokov. Takisto ste boli predsedničkou interskupiny Boj proti chudobe. E, vo svojich úvodných slovách ste hovorili o sociálnom hospodárstve a úlohe podnikov e, ktoré budú inovatívne a ktoré lepšie sa zapoja do vnútorného trhu a aj digitálneho trhu. E, v júni boli prijaté špecifické opatrenia o modeli e, podnikov, e, kde integrácia sociálna a profesionálna handikopovaných osôb. Môžete nám povedať, čo chcete spraviť na podporu týchto podnikov v sociálnom hospodárstve a či chcete rozšíriť možnosti, ktoré sú v smernici roku 2014 o verejnom obstarávaní, aby sa E, i verejné obstarávanie aj na tzv. tie sociálne podniky. Ďakujem pekne, pán poslanec. Áno, je to sektor, ktorý je dôležitý a práve keď som bola zvolená, som si to uvedomila. Pretože keď ste priamo v teréne, tak sociálne hospodárstvo, solidárne hospodárstvo ponúka prácu, podniky takéto ponúkajú prácu ľuďom, ktorí z dôvodov um, ťažkostí životných alebo vzdialenosti od veľkých centier nie vedia sa ľahko integrovať do tých veľmi konkurenčeschopných podnikov, kde je tá látka nastavená veľmi vysoko. Čiže je to veľmi dôležitý nástroj, ako ste povedali, e, nástroj integrácie, zaradenia sa a je to čo najbližšie ľuďom, to, čo robí pani Toja Taliansku. Keď ste priamo v teréne, tak je to cítiť. Čiže 2 milióny podnikov sú takéto, je to dôležité. Je tu ekologický sektor, ktorý je takisto dôležitý pre túto komisiu. množstvo iniciatív v teréne pre mobilitu, znižovanie spotreby určitých produktov, e, využívanie veci a tak ďalej. Čiže e, vidíme, že stárneme spomínam si, že keď som bola v Európskom parlamente počas prvého mandátu, eh, kde sa hodne diskutovalo o túto tému. Odvtedy boli iné priority, ktoré sa uprednostnili, takže musím priznať, že sa musím trošku zastaviť, spomenúť si, čo s tým môžeme spraviť. Áno, verejné obstarávanie, to je dôležitý trh, ale verejné obstarávanie je potrebné ho využívať. Je tu treba povedať, že sme dvaja pri verejnom obstarávaní. Ten, ktorý zadáva kontrakt a ten, ktorý príjima. A nie komisia bude nutiť podniky k tomu, aby, eh, aby samozpráva uprednostnila jeden podnik pred iným vo verejnom obstarávaní. To je eh, práca presviečania na to, aby tieto eh, tri verejné obstarávania boli ekologickejšie a tak ďalej. Nasledná otázka? K tejto téme vieme, že právne postavenie týchto podnikov je úplne iné, alebo teda iné, alebo veľmi rozdielne v rôznych členských štátoch Európskej únie, čo komplikuje slobodu e, etablovania sa, homogénnosť. E, máte ambíciu alebo máte v úmysle mobilizovať členské štáty, aby sa znižovali rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sa zaručila práve táto sloboda etablovať sa v nejakom štáte? Si cela a du sens, euh, je veux bien le regarder. To dáva zmysel, pozriem sa na to. Ja si spomínam, že sú to podniky, ktoré sú veľmi lokálne poňaté a môžu prispieť ku koheznosti našej spoločnosti, takže sú určite krajiny, kde e, e, sa niektorí cítia menej opustení. Neviem vám celkom presne povedať, či e, je dôležité na tom pracovať. Určite je dôležité vytvárať európske nadácie, kde možno cezhranične e, dávať e, e, prostriedky a teda pracovať naprieč krajinám v tomto sektore nelukratívnom. Komisár je niekto, kto by mal pracovať s týmito službami, dávať im e, usmernenia. Toto je jedna zo silných pozícií moj, mojeho portfólia. Detaily však e, e, Invest EU by mohol vlastne poskytnúť v tejto oblasti tie právne a podobné iné časti. Teraz pán Zulo za nezaradených. Ďakujem pekne. Rád by som e, pomenoval niektoré body, ktoré tu už viackrát zazneli. Najprv jeden z cieľov. Chceme byť klimaticky e, neutrálni do roku 2050 ako kontinent, redukcia e, skleníkových plynov. To sme mali vo výbore ako diskusiu už v minulom legislatívnom období ak chceme zvládnuť takýto prechod na obehové hospodárstvo, predovšetkým je eh, dva, dôležité dbať na eh, výdrž výrobkov. Vidíme, že výrobky elektrospotrebičia a tak ďalej vydržia čoraz menej. Eh, je to konzum alebo spotreba, ktorá ekologicky a eticky nie je udržateľná všetko je len na jednorazové rýchle použitie. Ako vidíte tento prechod na výrobky, ktoré viac vydržia a dajú sa ľahko opraviť? Ďakujeme. Pani Gulár. Ďakujem. Dobre, že, že počujem uh, taliančinu. Dnes sa tu hovorilo italiansky málo. to znamená e, výdrž e, výrobkov. Je tu e, naozaj ambícia a je dôležité pre občanov, že môžeme vedieť ukázať, že robíme niečo konkrétne. Keď sa tu e, nakupuje, keď občania čo si kupujú, musia vidieť, že e, e, budú mať opäť rokov len e, hrbku. E, hrbu e, plastu. Treba začať skromne, určite o 5 rokov vidíme viac výsledkov, aby sme vytvorili vlastne nejakú možnosť na, e, pre ekonomiku. Musíme vytvárať, takisto snažiť sa vytvárať nové pracovné miesta a treba začať s tými oblastiami, kde je to ľahšie. Potraviny, odevy. Musíme sa na toto zamerať a, a e, tu sme jednoducho na začiatku dlhej cesty. Tam potom sú iste aj plánované, e, e, plánované zastarávanie, k tomu sú testy, aj v horizonte 2020, ale treba to aj preklenúť. Otázka znie, čo robiť, keď určité pro- produkty sa nedajú už predať, majú sa e, od, potom likvidovať. To je otázka e, boja proti chudobe. Sú tu e, organizácie, ktoré tvrdia, by sme nemali toľko výrobkov vyhadzovať a potom je otázka informovania spotrebiteľov za ručným lehotám alebo vôbec výdrží výrobkov musíme byť skromní, ale roboty je tu, práce je tu naozaj veľa a je to, ide to určite ďaleko do budúcnosti. Myslím si, že tu už e, som vyčerpala moje e, e, talianské slova a myslím, že stačilo. Ďakujem. Um, Zula nadvezujúca otázka, nech sa páči. Áno, ďakujem vážim si, že e, toto úsilie e, riešiť aj otázky odpadu. Len by som chcel pripomenúť jeden z výsledkov, o ktorom sa v parlamente už diskutovalo. Hovorí sa o tom, že keď sa podporuje udržateľný rozvoj, tak je to podpor rozvoja spoločnosti, že sa vytvárajú nové špecializované pracovné príležitosti ale ide o regeneráciu tej lokálnej sféry a lokálnej oblasti. Ak toto teda má byť cieľ, podarí sa v takom rozumnom čase dosiahnuť nejaké výsledky? Napríklad bolo dobré prinútiť ľudí, ktorí predávajú nejaké produkty, aby ponúkali aj náhradné diely pre, alebo k tým výrobkom teda. Dúfam, že tiež budete tlačiť na toto. Ďakujem, pán Zulo. Nech sa páči odpoveď. No vôľa existuje. A máte pravdu. Musíme ľudí nejak prinútiť, ak to bude nutné. Ale druhá vec je vzdelávanie a osveta. Proste nestačí ľudí nútiť. Hej? to by malo ísť ruka v ruke s tým, že sa budeme snažiť o nejakú zmenu. Máte pravdu v tom, že sa o tom diskutovalo, áno, že budeme pracovať aj na týchto otázkach odpadu. A záleží od toho, čo je finálny produkt a aký je tam odpad. A možno bude treba zmeniť celý dizajn výrobkov alebo aj celý výrobný reťazec s cieľom znížiť odpad. Proste nám nestačí sťažovať sa, že sa vyhadzujú potraviny, hej? A keď nevieme, ako správne ich spotrebovať. Ďalším rečníkom je pani Kumpula Natri za socialistov. Nech sa páči. Pani Gulár, spoliehame sa na vaše postoje v oblasti európskych aktivít, vytváranie pracovných príležitostí, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Určite existujú prepojenia medzi oblastiami a v tomto zmysle sú nové technológie veľmi potrebné. Pokiaľ ide o reguláciu oblasti digitálnej ekonomiky, e, zabezpečenie súkromia a ochrana spotrebiteľov aj súkromia. A nie vždy sa to úspešne darí. Mám dve otázky. Ste e, proste rozhodnutá podporiť e, prepojenie aj rýchlymi, spol, rýchlymi spojmi cez toho internetu. A druhá malá otázka v mene Európanov. Navrhnete nejaké nové nariadenia ohľadne roamingu? to, čo bolo vlastne už upravované aj v minulom období. Ďakujem. Ďakujeme za otázku. Pani Gulár, nech sa páči. Vážená pani poslankyňa, pokiaľ ide o 5G, nemožno pri tej otázke pochybova. Komisia je, sa rozhodla na maximálne podporovať vybavenie našich krajín, pretože to bude dôležitý aspekt pre naše podniky a občanov rešpektujúc všetky pravidlá verejného zdravia. Všetko sa krok po kroku posudí, ale tá digitálna faktúra je stále dôležitá. Keď sa pozrieme na určité oblasti, máme pocit, že sme geograficky vzdialení, ale keď internet nemá rovnakú rýchlosť, je to dodatočný faktor e, exklúzie. 53% e, e, len domácností na vidieku má e, priemerné pripojenie a naozaj veľmi malé percento, rýchle prepojenie. Dôležité je pripojenie tých veľkých zón. Tie percentá v tejto oblasti sú veľmi zložité. Je to otázka ekonomická, sociálna. Dôležité je práve tu stimulovať investície. Takisto e, treba kombinovať vlastne hru medzi konkurenciou bude tu financované 3 miliardy eur sú k dispozícii, aby sa zabezpečila, zabezpečilo pokrytie základných e, socioekonomických hráčov, školy, nemocnice a pozdĺčných koridorov prepojenia, ktoré sú dôležité. Ja sama som zistila, že je tu iniciatíva poskytujúca, ponúkajúca e, e, radniciam bezplatné Wi-Fi. Pokiaľ ide o medzinárodné sadzby, Myslím si, že všetko, čo sa urobilo v Európe, pokiaľ ide o roaming, sa veľmi e, ocenilo. Pozrime si e, vodičov diaľkových, študentov. Je treba sa pozrieť na to, e, ako možno vychádzať z tejto bázy. Treba prijať opatrenia na to, aby to pokračovalo. Prínosy roamingu v tomto štádiu sa musím pozerať tak trošku pod, podrobnejšie, aby som vám mohla dať ešte podrobnejšie odpovede. Následná otázka pani Kompula Natri. Ste, ten politický záväzok je veľmi dôležitý. Pani dezinovaná komisárka, navrhujete e, otázky oblasti malých a stredných podnetkov, industrializácie a tak ďalej. Naozaj potrebujeme, aby sa digitalizácia náležite prejavovala v Európe. Zatiaľ v viacerých sektoroch eh, vlastne zaostávame viac než 3 eh, Proste eh, veľmi málo v podstate v tejto oblasti digitalizácie sa vyrába v Európe, takže by sme mali asi posilniť túto oblasť a tak ďalej. Čiže otázka je, a koľko dní svojho týždňa možno vychádzajúc z vášho pracovného programu, koľko chcete venovať projektu DigiConnect Connect a koľko na DigiGo? Pani Gulár, nech sa páči. Veľmi uh, zložitá otázka, pretože toto portfólio sa môže javiť veľké, ale pokrýva vlastne uh, sú tu dve riaditeľstva, ktoré máme. Ešte máme jedno riaditeľstvo, ktoré by sa malo len zrodiť. Takže tri generálne riaditeľstva. To, čo ste sami povedali, že pokiaľ ide o digitálnu oblasť, rizikujeme v Európe to, že ďalšie krajiny sa zdialia. Digitálna otázka, treba sa jej venovať. Neviem vám povedať, v akých pomeroch, v akých percentách. Je to veľmi abstraktné, čo vám poviem, ale čo je isté, je to, že som hlboko presvedčená, že digitalizácia našich ekonomík má byť na prínos priemyslu, má zohľadniť kultúru, treba ju e, skombinovať s Green Dealom. Pre naše, pre naše podniky je dôležité, aby boli zelenšie. A to je jedna z ambícií, aby e, e, sme tu mali digitálnu problematiku. Je to veľmi abstraktné, koľko času zasvetím tomu či tomu čo je isté, že nikdy som nemala strach pred tvrdou prácu, že budem e, v Bruseli, že sú tu týmy, ktoré sa preukázali ako vynikajúce. Myslím si, že jednoducho e, nehovorte to ale ďalej, pretože e, by sme obmedzili smernicu o pracovnom čase. Teraz slovo dozdávam kolegyni Valian z výboru ITRE, aby predsedala. Budeme pokračovať ďalšími otázkami. Slovo má pán Ivan Štefanec za EPP. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, pani dezignovaná komisárka. Tu sedím. Tu, tu sme. Mm, som presvedčený o tom, že musíme byť ozaj e, jasní z hľadiska voľného pohybu služieb, e, kapitálu aj ľudí a uznávam, že ste podčiarkli význam aspekt služieb a to je veľmi dobré. Pretože v skutočnosti tieto zásady v praxi nevždy fungujú. Napríklad e, architekt, ktorý je samostatne zárobková osoba a žije v Luxemburgu a prejde do Francúzska, to sa dá urobiť pomerne ľahko, pretože existuje automatické zisťovanie eh, odbornej kvalifikácie. Ale ak tá istá osoba chce priniesť treba z niekoho zo svojho týmu, aby mu pomáhal, tak to je teda nemožné. To je mission impossible. Proste z hľadiska vysielania pracovníkov to môže byť vážny problém. A je tu celý rad povinností a formalít, ktoré sťažujú proste nejaký hladký postup. Takže ten voľný pohyb osôb až tak nefunguje. Otázka, ako chcete riešiť tieto byrokratické otázky a bariéry, aby ste zabezpečili, že vnútorný trh bude v praxi fungovať? Prosím, odpoveď. Ďakujem, pán poslanec, za to, že ste uviedli e, príklady profesí. Keď sa pozrieme totiž na štatistiky porušení, vidíme, že veľmi často je to nepoužívanie slobody o, o pohybu, ktorá predstavuje problém. Nechcem povedať, že tieto otázky sú jednoduché, pretože naše krajiny majú určité e, tradície. Ľudia, keď majú profesionál, chcú, aby ľudia boli dobre vyškolení, spomenuli ste architekta. Ľudia chcú, aby dom bol solidný, keď je to architekt. E, určite ľudia dôverujú svojim systémom viac než susedským. Ale treba si naozaj e, to dobre premyslieť. Komisia e, v posledných rokoch si vymyslela systematické používanie smerníc o profesionálnych kvalifikáciách. Je dobré občas zamerať pozornosť na jeden sektor a hovoriť spoločne, pretože máte pravdu, je potrebné, aby táto sloboda pohybu bola reálna, aby sme o tom hovorili a hovoríme predsa o štyroch slobodách. Nemali by sme sa tu zastaviť, to je tá prvá otázka. Treba, možno sa to robiť e, postupmi, dialogom, ale e, Niekedy je tu aj korporatizmus v krajinách. Sú profesie, ktoré si myslia, že to je ich terén, e, ich revír. Legitímna ochrana kvalifikácií, ktoré sú e, vybavené diplomom, to je jasné. Ale potom sú tu excesívne postupy. A potom ešte vy hovoríte o formulároch, kde, ktoré v niektorých českých krajinách e, sú vnúcované a tu ma E, e, zase sme tak trošku na okraji môjho portfória. Týka sa to Nikola Šmita, e, pre, komisára pre zamestnanosť. Tá nová agentúra pre zamestnanosť by mala práve mať túto prioritu, hovoriť konkrétne a prinášať konkrétne riešenia pre všetkých profesionálov, ktorí si tu kladú otázky. Question, otázka, pán Štefanec. Ďakujem za odpoveď, pán Golár ale taktiež si myslím, že to, na čo som poukázal, súvisí s každodenným bojom proti byrokracii, s každodenným bojom e, za to, aby sa odstránili bariéry. A čo je asi najproblematickejšou oblasťou, je oblasť služieb. Takže aký bude váš prístup? Ako chcete postupovať v oblasti služieb? Pretože tiež musíme z hľadiska legislatívneho tiež urobiť nejaký pokrok. Aký máte na to názor? Máme znova otvoriť smernicu o digitálnych službách, alebo radšej by ste išli iným spôsobom, nejakou notifikáciou služieb? Nech sa páči odpoveď. Táto rozpráva mi ukazuje, že podľa toho, odkiaľ smeruje tá otázka, má, aj, má iný zmysel. Pozor, ako to povedala pani Gebhardt, aby sme neotvárali rozpravu, ktorá by mohla naozaj rozhorčiť rozpravy my si otvoríme e, témy, ktoré si to zasluhujú. a chceme ísť podrobnou prácou, ja nemôžem vám povedať len svoj osobný názor. Môj osobný názor, keď tvoríte časť kolegia, treba rešpektovať i ďalších. Principiálne ide o zodpovednosť komisára, ktorý sa zač- z- zaoberá zamestnanosťou, ale týka sa to tiež vnútorného trhu. E, chcem len povedať, je to otázka vyváženia. Určite viete, do akej miery verejná mienka e, sa dokážu najhorším možným spôsobom e, ujať tej témy, presvedčiť ľudí, že sú tu hrozby. Treba si naozaj dávať pozor, treba sa pokúšať dobre identifikovať veci, bez toho, že by sa odburávali sociálne práva, e, ktoré ľudia si cenia a treba nájsť túto dobrú, dobrú rovnováhu. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Bompár. Nech sa páči. Dobrý deň, pani Gula. Chcem povedať, že zdieľam poznámky množstva kolegov, pokiaľ ide o etické problémy spojené s vašou uh, kandidatúrou. Na z tejto otázky sa chcem spýtať na priemyselnú politiku, ktorá je vo vašom portfóliu. Asi sa zhodneme, že je uh, veľmi dnes potrebné viac než predtým pozrieť sa na e, výzvy spojené s prechodom ekologickým. Realita je taká, že Európa stratila 10 milión pracovných miest v priemysle za posledné roky a množstvo sektorov, tie, ktoré sú potrebné na ekologickú tranzíciu, sú ohrozené. Metalurgia, e, oceliarský priemysel, e, pozrieme si na mnohé firmy vo Francúzsku, ktoré sa buď predali, alebo je tu riziko, že, že ich predajú v, odpovedi, ktoré, v odpovediach písomných hovoríte, že táto stratégia priemyselná je vám veľmi blízka. Nad rámec vašich vyhlásení by som chcel vedieť, aké máte konkrétne zámery ste za zavedenie sociálnej a ekologickej dane a ste uh, o uh, riešenie pravidiel štátnej pomoci a ste pripravené ukončiť dogmu voľného jej výmeny a konkurencie budete vy komisárkou, ktorá bude sa snažiť o demontáž priemyselného sektoru? Pán poslanec, nemôžno pochybovať o tom, že priemyselná politika bude jednou z priorít tejto komisie, osobitne, ak mi budete dôverovať aj komisára za tento sektor, ak mi dáte teda dôveru. Ak chceme zozelenenie a tiež digitalizáciu, to sa nedá robiť bez mimo priemyselného sektoru ak chceme zamestnanosť v Európe, mnohí sú v službách, mnohí v poľnohospodárstve, ale v Európe je veľa know-how. Sú tu robotníci, ktorí majú zručnosti. Sú tu kultúry, ktoré si zaslúžia zachovanie. Ako to všetko zosúľadiť? Daň ekologická, sociálna, o tom hovorila pani e, predsedkynia komisie. Je to téma, ktorá bola dlho tabuizovaná, treba ju naštudovať, treba si to naštudovať, e, uvedomujúc sa, že mnohé hodnotové reťazce sú také, kde sú vývozy a dovozy mimo EÚ. E- e- e Američania si to uvedomujú. Ak dáte daň a, a budete mnoho súčiastiek privážať, takže privážať je to problém. Myslím si, že treba sa to na to pozerať zblízka, či je to kompatibilné s pravidlami v aktuálnom kontexte, či by to mohlo viesť k nefunkčnosti. Pokiaľ ide o E, pozmenenie štátnej pomoci. Tu sú e, otázky, ktoré som spomenula už e, v, mojej, v mojej, v mojom úvode. To znamená, mali by sme mať, snažiť sa možnosť použiť verejné prostriedky, napríklad pokiaľ ide o vodíkové vozidla, elektronické zdravotníctvo vozidla. A tu by sme mali zoskupiť prostriedky na verejnej úrovni, povzbudzujúc našich partnerov v súkromnom sektore či to bude už modifikáciou štátnej pomoci alebo štátnych dotácií v tom zmysle, že umožníme verejnej e, zložke vo všetkých témach pomáhať podnikom, to by išlo priďaleko. Je pravda, že naše podniky sú v svetovej konkurencii s podnikmi, kde krajiny tá pomáhajú výrazne svojim priemyslom. A pokiaľ ide poslednú otázku, tá dogma, je to naozaj náboženský chránená otázka e, Là, c'est bon. Euh, je vous remercie de votre réponse. Mais... Ďakujem za vašu odpoveď, ale ste tak trošku nepresná. Na mnohých vypočutiach mnohých komisárov nemôžete nám povedať, že budeme o tom diskutovať, pretože momentálne je dnešné vypo- vypočutie dnes a my, vás, my sa vás pýtame, čo budete robiť dnes, nie zajtra, keď sme dodiskutovali. E, dogma je samozrejme niečo religiózne chránené, ale otázka znie, ak budeme pokračovať v medzinárodnom prostredí, kde bez ohľadu na to, či sú to USA alebo Čína, oni majú priemyselné stratégie a my sme jediní, ktorí si v Európe povieme, že my nerobíme nič, pretože máme princíp konkurencie a voľné, voľného obchodu. To bude prispievať eh, k zničeniu našich priemyslov a našej bázy eh, ekologickej. Ja trvám na tom, že je potrebné eh, postarať sa o to, aby sme si dali eh, v budúcnosti, sme vymysleli stratégiu plánovania priemyselného sektoru, aby rastol v Európe, aby sme konečne chránili naše know-how, naše strategické záujmy, naše záujmy našich zamestnancov voči tým, ktorí medzinárodne nemajú tie isté eh, zámery, pokiaľ ide o tieto sociálne a ekologické otázky. Pani Gulách. Vážený pán poslanec, eh, je najvyšší čas. Mimochodom, stratégia e, napríklad Číne, nechcem stigmatizovať nejakú krajinu, ale na jar bola prijatá stratégia medzi Európskou komisiou a vysokou predstaviteľkou, e, ktorá svedčí o tom, že sme si uvedomili niečo, čo sme pred dvoma, tromi rokmi si neuvedomali. Ide o to, že sú to konkurenti, často sú tu partnery pre klímu, pre Francúzsko, Číňania sú partnery a v niektorých iných oblastiach sú rivalmi, veľmi silnými rivalmi a chcú dominovať. Takže nemali by sme si robiť e, dezilúzie v tejto veci. Myslím si, že našou úlohou nás všetkých je nájsť európsku cestu, európsky spôsob, uvedomiť si, v akom svete žijeme. Nemôžeme byť naivní, e, že keď Pentagon dá úvery americkým firmám, čo robia Číňania, čo robia iní, ale musíme nájsť svoju vlastnú cestu. A Európa chce byť otvorená. Napriek tomu všetkému chceme ostať otvorení. Nie, nie. E, ja rozumiem, čo chcete povedať rečou tela, ale nie, to neznamená, že keď budeme otvorení, že sa otvoríme všetkému. Budeme otvorení, ale nie bez zbraní, nie bezbranní. A to je tá európska cesta. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Kamervert za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem, nadviažem na otázku kolegyne Sabine Verhojen, pretože vaša odpoveď pani eh, Gulár ma nepresvedčila. Audiovizuálne média, celá tá oblasť filmová a televízna v EÚ prispieva rôznymi formami e, e, tvorby, e, veľk, k, veľmi prispieva k sociálnej súdržnosti. Audiovizuálne médiá sú vynikajúcou kultúrnou dimenziou vo svojich písomných odpovediach ten pojem audiovizuálne média sa objavuje len jedenkrát na strane 25 a to len tam, kde sa hovorí o tom implementovať európske právo a dbať na to, aby národné štáty postupovali správne. Ako komisárka by ste mali mať tak trošku predstavu o tom, ktorým smerom má ísť táto cesta. Otázka preto znie, ako chcete riešiť rozmanitosť audiovizuálnych médií v rámci e, legislatívy a ako ju podporovať? Ako chcete, aby program média, ktorý je vo vašej e, kompetencii, ako by sa mal vyvíjať? Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Nie, ďakujem, ďakujem, že sa môžem vrátiť tejto téme, pretože nechcem vyvolať dojem, že kultúra ma nezaujíma ako taká to by nezodpovedalo realite a už vôbec nie roznorodnosť kultúrna. O čom je Európa? Európa je na veľmi malom území veľká rôznorodosť a to je možnosť mať takúto tvorbu, ktorá sa v podstate živí vzájomnými vplyvmi a vzájomne sa podporuje. Čiže poprvé, kultúrne šírenie, význam kultúry. Ja budem tá posledná, ktorá by to popierala. Áno, samozrejme, máme obmedzený priestor, máme otázky, ktoré idú všetkými smermi, takže v žiadnom prípade by som nechcela vyvolať dojem, že sa o kultúru nezaujímam. audiovizuálny sektor, Uh, takisto pod vplyvom digitalizácie ako ostatné sektory. Je tu veľmi špecifická otázka platformiem, práva na vysielanie, uh, odmeňovanie, Eh, držiteľov duševných práv. To sú zložité veci, ktoré za posledné roky tu vznikli, eh, ale určite budem obhajovať rôznorodosť. Čo sa týka Creative Europe, v rámci neho je program, podprogram Media, ktorý predstavuje asi polovicu rozpočtu. Je to dosť úspešné. To znamená, že rôzne sektory spolupracujú, podporujú mnoho filmov, keď do kina vždy vidíte tam zoznam potom miest, e, ktoré svedčia o tom, že kultúra nie je iba vo veľkých mestách. Takisto je koprodukcia, to je dôležitá vec aj s podporou, pred televízne seriály napríklad. Takže filmy, ktoré boli podporené cez program Media, majú medzi, dostali medzinárodné ceny a určite e, tento program nechceme sa ho dotýkať nejakoho zmeniť. Čo sa týka lepšej spolupráce aspektov Creative Europe a Media, je pravda, že to je rozdelené na dve. Eh, je to DG, to bude, ktoré bude moje, a druhé DG Marie Gabriel. Ale pokúsime sa, budeme spolupracovať. Eh, jej skúsenosti sú cenné, pretože pracovala s vami na túto tému, takže dúfam, že sa nám podarí eh, dostať sa čo najďalej. Uh, yes, uh, Následná otázka, nech sa páči. Ja, vielen herzlichen Dank. Ďakujeme pekne za vašu odpoveď, ale vlastne na moju otázku ste neodpovedali. Ja som sa vás totiž spýtala, aké konkrétne opatrenia, aké konkrétne myšlienky máte, aby ste individuálny sektor ako kultúrny faktor v EÚ posilnili a možno, aby ste vytvorili protiváhu k presile práve v tejto oblasti amerických hráčov, ktorú stále konštatujeme. Jednoducho som tomu nič nepočula a preto ešte raz moja prozba, trošku konkrétnejšie povedzte o tom, či tu máte nejaké nápady. Povedali ste, že o tom musíte musíme o tom diskutovať. Možno máte aj nejakú predstavu, ktorým smerom by mala ísť tá cesta. Merci. Ďakujem. Poviem to teda možno priamejšie. Je jasné, že zachovanie rôznorodosti malých aktérov, ktorí čelia veľkým gigantom inej časti sveta, ktoré majú významné finančné prostriedky. Principiálne plne s vami súhlasím. Principiálne nie je to pochyb, budeme sa byť za rôznorodosť. Ale vy sami ste povedali, že momentálne tá konkurencia, ja beriem svet taký, aký je. Aktuálna situácia v Európe je taká, aká je. Uh, uh, aj v sektore, s ktorým som doteraz nemala čo dočinenia. Uh, ja nemôžem povedať, že zastavíme e, veľké platformy. Spravíme všetko preto. Môžem vám povedať, že to je smer, ktorým pôjdeme. A môže sa nám to podariť tak. Úprimne nechcem byť arogantná a povedať, že mám riešenie a pôjdem takýmto smerom. To nie. Uh, uh, next... Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Transparentak za zelených. Takže pani Kim, pán Spalinak, nech sa páči. Ďakujem a ďakujem aj do, za doterajšie odpovede. Pani zvolená predsedkynia, pani von der Leyen, hovorí o význame dekarbonizácie a hovorí aj o cieľoch, ktoré predstavujú výzvu, ale aj dobrý, e, dobré nasmerovanie. Ako plánujete poskytnúť dostatočné stimuly e, z hľadiska vnútorného trhu Európskej únie v sfére verejného obstarávania. Chcete tu priniesť nejaké nové opatrenia z hľadiska zabezpečenia dobrého dodavateľského e, reťazca, pričom sa zohľadňujú aj všetky ostatné potrebné kritériá. Poprosíme odpoveď. Oui, c'est la direction dans laquelle... Áno, to je smerovanie, ktorým pôjdeme, jednoznačne to je smerovanie, ktorým pôjdeme a ak jeden odkaz by som mala dnes povedať, tak určite, ak mi dáte dôveru, táto komisia chce urýchliť ekologizáciu spôsobom, ktorý e, sa premietne do rôznych nástrojov, ktoré máme. 14 uh, uh, výdavkov sú, je verejné obstarávanie, čiže to nám môže pomôcť. A čo sa týka potom ľudí, no viete, e, nemôžem povedať, že cena nie je zásadná. E, často e, ľudia hovoria, kritizujú zvolených, ako ste minuli tie peniaze, nezohľadnili ste náklady. Ide o kultúrnu zmenu, áno, ale my meníme všetko, čo máme, čo môžeme my zmeniť v tejto oblasti. A aj preto som hovoril o sociálnej solidárnom hospodárstve, pretože ak sa to má posunúť vpred, tak nemôžeme ozeleniť iba postup. Musíme sa postarať aj o to, aby e, celá spoločnosť fungovala inak, sociálne, environmentálne a e, presadzovala e, iné správanie medziludské. To, tieto zmeny musíme zaviesť a e, to znamená, verejné obstarávanie bude takisto inej povahy. Environmentálne kritéria, sociálne kritéria tam už sú. E, e, myslím si, že Viem, že komisia má program, ktorý mm, chce zabezpečiť e, odbornú prípravu tých, ktorí budú príjmať rozhodovania, tak aby užitočne sme sa postupne posunuli vpred. Čiže to je jeden z nástrojov, ktorý musíme uviezť do praxe. Ďakujem. Následujúca otázka. Následná. Keď berieme do úvahy obmedzenie objemu prostriedkov aj z hľadiska produkcia a spotreby, aké nové legislatívne opatrenia z hľadiska finančného by ste navrhli na posilnenie vnútorného trhu? A chcete sa zaviatať e, z hľadiska cieľov a konkrétnych ukazovateľov, aby sa tieto z hľadiska výskumu tiež monitorovali? Aj v rámci európskeho semestra? Il y a des fonds qui sont Predpokladajú sa fondy v budúcom finančnom rámci, hovorila som už s kolegami. Nevieme ešte presne, čo bude vo finančnej výhľadoch. E, tie čísla chceme, aby ostali také, ako komisia navrhla. Čiže áno, je tu finančný aspekt, ktorý môže pomôcť. ako som povedal talianskému kolegovi, je tá zmena mentality, ktorá ide spolu s obehovým hospodárstvom e, myslím si, že sa dostaneme k tomu zvratu, k tomu bodu zvratu vtedy, keď budeme mať solidárne podniky, nebudeme mať len osoby, ktoré budú chcieť dosiahnuť ciele, ale osoby, ktoré vďaka tomu budú zarábať. Je to zložité, pretože čím viac znížite odpad, tak e, v podstate recyklácia bude menej rentabilná, ako sme si mysleli na začiatku, keď bude toho odpadu menej. Čiže to nie je také jednoduché. E z vašej politickej skupiny budúci komisár má v dispozícii Enviro, je veľmi ambiciózny, asi budeme všetci uh, sa musieť pozrieť na to, čo od nás očakáva mládež. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Dlabajová za Renew. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážená pani dezignovaná komisárka, milá Silvia som rada, že máme možnosť sa tu na pôde Európskeho parlamentu opäť stretnúť. O svojom úvodnom príspevku ste hovorili o jednej z najväčších víziev, e, s ktorou sa bude musieť Európa vysporiadať v nastávajúcich rokoch. Teraz nehovoríme len o spoločnej európskej priemyselnej politike, ale pre mňa toto znamená aj ustranenie vnútorných prekážok, teda prekážok na vnútornom trhu. Verím, že o tomto bude dis- s nami diskutovať určite budete mať aj pragmatický prístup. K tomuto chcem zdôrazniť, že musí ísť o čiste európsky prístup, ktorý sa bude opierať o čiste spoločný európsky záujem a nebude Európu rozdielovať na sever, juh, východ, západ. Zo spolupráce s vami tu v Európskom parlamente viem, že viete hľadať kompromisy môžete zaručiť, že sa to odrazí aj teraz v nastavujúcich 5 rokoch pri vašej práci v oblasti priemyselnej politiky. Ako chcete pomôcť európskemu priemyslu a biznisu, či už je to francúzsky, český, nemecký alebo iné krajiny, aby sa e, maximalizovali výsledky a aby bol priemysel konkurencieschopný. Ďakujem. Poprosíme pani Gulárd o odpoveď. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Mila Martina. Mm, ešte po česky nehovorím zatiaľ. Po transky som hovorila, po česky ešte neviem. Ja chápem, keď poslanci hovoria, že no dobre, ale v podstate nehovoríte to, čo chcete povedať. Ja vždy pracujem v týme, vždy aj v tomto parlamente som robila v týme. Takže áno, samozrejme, ja mám názory na témy a či už e, to boli tuto e, spravodajcovia alebo to bude na komisii, pracujeme v týme, musíme zohľadňovať názory iných. Ak budeme mať nejaké veľké vyhlásenia, to nebude tímová práca. Spomenuli ste to pre, v podstate tú medzeru medzi východom a západom. E, komisár zodpovedný za rozširovanie definuje komisiu, komisiu rozširovania a to bolo v okamihu, keď e, naozaj tá situácia v Európe bola neuveriteľná. Mali sme zrazu pocit slobody, napredovania, zjednotenie Nemecka. To už bola veľká novinka, pretože to prebehlo mierumilovne. E, potom v krajinách Strednej a Východnej Európe veľká väčšina to prebehlo mierumilovne. E, a niekoľko rokov potom sme trošku mali pocit, že v tom dome Európa máme rozdelené názory na témy. Samozrejme, sú to dôležité témy, kvalifikácia, ľudia, podniky, ale musíme obrátiť aj tento list, uh, obrátiť stránku, pretože je tu veľká konkurencia, ktorá má obrovské prostriedky, sú to veľmoci, ktoré nebudú rešpektovať pravidla a ak sa v podstate nebudeme jednotní, tak sa oslabíme. Takže čo sa týka priemyslu, čo sa týka kultúru, čo sa týka 5G, vnútorného trhu vo všetkých týchto oblastiach, e, niektoré otázky tu nezazneli, napríklad pán Buzek, ale viem, že určite by sa opýtal na tranzíciu určitých odvetví. Takže dúfam, že nájdeme tie staré dobré zvyky dobrej spolupráce. Zvieca otázka, ak si želáte. Európska priemyselová politika súvisí aj s inováciami a s výskumom a s tým, že ich výsledky treba uviezť do praxe. Spomínali ste aj krajiny stredňa východnej Európy a tie práve môže, táto zóna môže byť aj e, e, príkladom, keď agentúra pre GSA sídli v Prahe. Aj napriek tomu, že právomoci tejto agentúry budú oveľa väčšie, rozpočet to dostatočne nezohľadňuje. Ako v takom prípade zaistíte, že táto agentúra bude schopná splniť svoje ciele v rámci vesmírnej politiky, čo je tiež veľký, vý, veľká výzva aj pre vás. Ďakujem. Pani Gulár, nech sa páči. Merci de mentionner les... Ďakujem, že ste spomenuli vesmír a agentúru v Prahe, pretože to je typická téma ak budeme spolu dobre investovať, ak budeme pokračovať v tom, čo robíme, tak si zachováme ten technologický náskok. Je to dôležité. Je to dôležité pre prístup určitým údajom. To využívame každý deň v našich smartfónoch, čo využívajú polnohospodári, aby vedeli vopred e, e, predvídať, aké bude počasie a e, sadiť, osievať a podobne. Čiže je to veľký význam. Čo môžeme spraviť, čo sa týka rozpočtu, to bude opäť závisieť od vianočného finančného rámca. Je mi ľúto, že tak musím povedať, ale ja Ehm, dúfam, že bude náležite nastavený ten rozpočet. Potom je tu agentúra, Európska agentúra pre vesmír, potom je Európska ehm, e, priestorová agentúra v Paríži, takže všetko musí dobre fungovať e, v tom trošku zložitejšom e, kontexte, ale postaram sa o to, alebo teda budem mať na pamäti to, aby táto agentúra mala potrebné finančné prostriedky. Okay, now the last... Áno, a posledným ročníkom je pán Kristian Eller, je koordinátorom VPP. Nech sa páči. Madame Goulard, you will have... Pani Goulard, budete mať tri veľmi dôležité generálne riaditeľstva Connect e, až, až, Defense a tak ďalej. Bez irónie chcem povedať, že potrebujete byť ako Herkules, aj keď ste žena. Takže sú tam veľmi dôležité témy, stratégia rozvoja priemyslu, mobilita, bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, digitálny rozvoj, e, Galileo, Kopernikus, Kosme a tak ďalej. To je len niekoľko z tých oblastí. Nemyslíte si, že e, naozaj to, čomu čelíte, bude príliš veľká ťarcha na vašich pleciach z hľadiska riadenia. E, najmä, teda, jednak musíte sa starať o tú stránku právnu a potom aj o tú stránku exekutívnu. A teda dúfam, že to ale nebude platiť, čo teraz poviem, ale Nemyslíte si, že všetky tieto dôležité projekty, ktoré sú e, veľmi významné pre celú Európu, a nakoniec toto sa už aj v minulosti spomínalo aj na, na verejnosti, že, že proste, e, či to budete zvládať, to je otázka. Prosím odpoveď. Ďakujem pekne, pán poslanec. Opäť tu bolo viacero otázok, ktoré šli týmto smerom. Je to legitimné. Ste tu preto, aby ste overili, či osoba, ktorá je pred vami, môže splniť svoje poslanie, ktoré je jej zverené. Ja nebudem tu tvrdiť, že som super žena. Jednoducho poviem, že e, pani van der Leyen pripravila takéto portfólio ona sama, je zodpovedná za všetky témy, všetku kompetenciu komisie. Pani Vestager má na starost koordináciu viacerých oblastí. Pán Dobrovský takisto. Každý z členov tejto komisie má veľa rôznych zodpovedností. E, výkonný viceprezident pán Timmermans, všetci sú veľmi, majú veľkú záťaž pracovnú. Ja spravím, čo je v mojich silách a opäť Eh, je tu modernizácia nášho priemyslu a digitalizácia priemyslu. Možno, že sa nám podarí spraviť niečo, čo sa nám doteraz nepodarilo. samozrejme, tu budem vychádzať zo spolupracov, podpory spolupracovníkov, kolegov, eh, kole, eh, podriadených kolegia. Nie som sama. Ja ako komisárka som niekto, kto dá, dáva impulzy, kto usmerňuje a tie detaily, na tie detaily je potrebné poznať tú problematiku. Tu kolegovia so mnou spolupracovali, vždy keď sme spravili reformu financí, eh, robili sme veci, ktoré neboli ľahké, boli zložité. Bola finančná kríza, celé roky sa nič nedialo, všetko to bol iba lajtač a potom sme znovu postavili na nohu finančnú reglementáciu. Ja spravím, čo je v mojich silách, nemôžem vám slúbiť, že uh, mám väčšie kapacity ako iní. Mám takisto len 24 hodín, ale pokúsim sa ich čo najlepšie využiť. Takže na záver uh, poviem uh, po nemecky, zvládneme to. Zeller, a follow-up question. Pán Heller, nadvezujúca otázka, nech sa páči. E, ďakujem, nepoložím žiadnu. So, uh, thank you very much. Uh, ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegovia, za vaše otázky. A teraz je tu priestor pre pani Gulard, ak si želá, aby sa nám prihovorila svojimi záverečnými poznámkami na 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Dámy a páni, vážené pani predsedničky, dámy a páni, stále mám na pamäti aj tých, čo nás počúvajú, ak teda majú toľko trpezlivosti, ešte stále nás počúvajú. Čo sa týka tejto diskusie, chcela by som povedať tri pripomienky. Prvá, tieto vypočutia sú naozaj dobrým príkladom demokracie to neexistuje vo všetkých politických systémoch a dokonca ani v našich štátoch e, pre kandidátov na ministrov. Čiže rozhodnutie na vás podľa vášho svedomia. Ale v každom prípade som rada, že sme mohli mať diskusiu aj s osobami, s ktorými nutne nesúhlasím názorovo. Uh, tieto diskusia, ktorá bola vecná, bola slušná a ukázalo sa, že komisia naozaj bude pracovať pod kontrolou Európskeho parlamentu. Ja dúfam, že budete hodnotiť jednu osobu s tým, čo zažila, s jej silám, silnými stránkami, slabými stránkami, s chybami. Robila som chyby ako každý, sú určité veci, ktoré lutujem, sú veci, na ktoré som hrdá. Je na vás to posúdiť. Po druhé, chceli ste pre všetkým overiť moju integritu. Áno, ste garantom použitia prostriedkov daňových poplatníkov. Máte pravdu. Hovorila som o vecných faktoch, o právnych aspektoch. Opäť môžete mať iný názor, ale ja e, som hovorila stále o prezumcie neviny. Je to aj v charte základných ľudských práv. To nás spája. To sú hodnoty, ktoré nás spájajú. A podľa mňa je dôležité ich rešpektovať. Ak sa na záver, ak sa rozhodnete dať mi dôveru, budem naďalej presadzovať európske záujmy, tak ako to robím už 30 rokov, e, v rôznych podmienkach s rôznymi ľuďmi, ale vždy s jedným cieľom všeobecný európsky záujem. Možno viete, že pred nástupom do funkcie komisári skladajú prísahu na súdnom dvore. Angažujú sa, že budú lojálni, nezávislí. Ak si myslíte, že dokážem to povedať, tak e, vám môžem teraz povedať, že sa budem angažovať vo všetkých týchto aspektov. A posledná vec. Chcela by som vám povedať, že otázky, ktoré ste položili, sa naozaj týkali celé veľmi širokého záberu. Ma viedli k tomu, že poslanie tejto komisie je veľmi, veľmi náročné. Naozaj bude musieť minimálne zdvojnásobiť naše aktivity, pretože pán Rupa to povedal, máme model rozvoja, ktorý je model, ktorý stavia na uhlí, na spotrebe, na určitom spôsobe žitia, stravovania sa, presúvania sa, produkcie. A to všetko sa zmení klimatickými zmenami a vývojom technológií. Takisto e, sme takí privilegovali na tejto planete. Celé 10 ročia či 100 ročia e, sme tak celkom potichu dominovali a celkom sa nám to hodilo je to také príjemné. Situácia geopolitická sa zmenila, demografická otázka, o nej sme nehovorili, tá je takisto veľmi dôležitá v tomto kontexte. Takže transformácia, ktorú, ak mi dáte vašu dôveru, ktorú sa pokúsim zrealizovať, bude zásadná transformácia. E, pôjdeme do nej e, veľmi e, skromne a pokorne. Jedna, čo sa týka tohto parlamentu, viem, že vy ste E, motorom integrácie. Vlády, štáty nie sú vždy za všetko, ale vlády skôr zvažujú to, čo sa deje u nich doma. Takže to sú ľudia, ktorí tak neochotnejšie spolupracujú. A v tomto nebezpečnom svete, kde sa spochybňujú medzinárodné dohody, napríklad dohoda o klíme, o nešírení atomových zbraní, do svete, kde ľudia menej spolupracujú, vo svete, ktorý možno sa ukáže byť oveľa nebezpečnejší, ako sme si mysleli nedávno, vo svete, kde kultúru nevážime si tak, ako by sme vždy mali, Jednoducho by sme si nemali robiť e, ilúzie, mali by sme si vyhnúť rukavy. Ako e, europoslankyňa som vždy pracovala cez hraníc, cez hraníc, medzi stranami, medzi krajinami, mentál, e, mentálnymi e, hranicami medzi východom, západom, severom, juchom a budem sa snažiť v tom pokračovať. Moja vízia európskej spoločnosti to nie sú skupiny ľudí, ktorí idú proti sebe. Uh, E, sú tu ľudia, ktorí stavajú mosty, aby sa porozumeli. O tom je Európa. Je to dialog, počúvanie sa, kompromis, schopnosť v určitom okamihu si povedať, na 100% nemôžem vyhrať, pretože chcem to, čo získam s ostatnými, bude asi lepšie ako, ako to, čo by som získal sám. Jean Monnet povedal, spájame ľudí a nespájame štáty tu spájame mužov a ženy. A dúfam, že s novou komisiou, ak mi dáte dôveru, sa nám to podarí. Ďakujem. Now a uh, few words, the floor to Madame Dasuto. Ďakujem pekne. Ešte kolegyne dám slovo. Chcem poďakovať dezignovanej pani komisárke za jej účasť eh, v tejto debate. Vaše portfólio naozaj rieši mnoho tém a preto sme zorganizovali toto vypočutie eh, za prítomnosti viacerých výborov a chcem poznamenať, eh, že naozaj spolupráca medzi výbormi bola výborná pri zorganizovaní tohto podujatia a ďakujem aj pani Valean, mojej spolupredsedajúcej. A ďakujem aj e, kolegom e, z výborov Jury a Kult, ktorí tiež prispeli do debaty a dávam slovo náspäť pani Valiam. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do zorganizovania tohto podujatia. Teda čo sa na, teraz urobí? S koordinátormi sa ešte dnes stretneme a to bude tiež s predstaviteľmi výberov IMCO a ITRE, aby sme teda vyhodnotili toto vypočutie a, a tak, ako bolo naznačené z hľadiska e, všeobecných kompetencií aj celkového odhodlania pre prácu EÚ. Budeme teda tieto veci